Okay, welcome every... Dobre, takže vítam vás, tu volám sa Anna Maria Koraca Bild a som prvou podpredsedničkou výboru pre vnútorní. To je verejné vypočutie, ktoré sa vysiela aj na internete. Takže všetkých vás vítame aj, ktorí nás sledujete na internete. A vítame taktiež našich vážených rečníkov. Budem hovoriť stručne, pretože sme tu, aby sme počúvali vás. A tento krolý stôl o malobchode je príležitosťou, aby ste sa vy všetci mohli vyjadriť, aby sme si overili, čo sa deje v malobchodnom sektore, pretože to je sektor, ktorý sa rýchlo mení. A som skutočne hrdá, že sa nám podarilo za posledné roky podporiť malobchod ako taký motor rastu a rozvoja Máme v tejto oblasti zamestnaných eh, viac než 30 miliónov osôb v Európskej únii. Pre mňa je to dôležitý aj politický eh, bod. My sa snažíme teraz zaintegrovať utečencov do Európy a je dôležité využiť aj príležitosti, ktoré nám poskytuje malobchod aj Eh, aby sme integrovali ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Ešte chcem povedať jednu vec, ktorá pre mňa dôležitá. My sme pracovali eh, tuto, v tomto výbore na eh, analýze toho, čo by sa odohralo, čo by sa stalo, pokiaľ by sme nemali Schengen. My sme robili výskum toho, aký by to malo dopad, pokiaľ by sa opäť zaviedli hraničné kontroly v členských štátoch, aký by to malo dopad na voľný pohyb e, služieb a tovaru. No a určite urychlíme práce na tejto problematike, určite to bude napomocné aj pre vás. Takže prosím, vyjadrujte sa aj k tejto téme, pokiaľ tomu chcete niečo povedať. Zatiaľ nikto neporušil šengenský kódex, ale E, na jar príde diskusia o utečencoch a o podobných záležitostiach. Taktiež v našom výbore budeme hovoriť o tom, aký by tento vývoj vecí e, mal mať dopad na hospodárske subjekty, vrátanie malou obchodu. Ja sa tu obzerám, vidím tu mnohých známych ľudí, samozrejme aj kolegovia sú tu, ale aj určité ďalšie zainteresované strany, s ktorými spolupracujeme už možno nejakých 7 rokov. A takže vám Ďakujem za vašu lojalitu, za vaše úsilie. Malobchodný sektor je veľmi dôležitý pre rast a zamestnanosť, ale aj taktiež v našom spoločnom úsilí energetickú účinnosť, udržateľnosť, e, neplitvanie potravinami. Toto je jedna vec, ktorá mňa osobne veľmi zaujíma a myslím si, že by som vám v tejto súvislosti mala zakratulovať. S Malcolmom Harborom som sa stretla pred pár týždňami, to je náš bývalý predseda, on mi povedal, gratulujem Anna Maria, podarilo sa ti to a túto stratégia komisie pre vnútorný trh konečne vedla k tomu, že sa zaoberáme toto tému aj malo obchodom a že ho uznávame ako pilier vnútorného trhu ako misia mám predstaviť dôležité oznámenie v súvislosti s tou záležitosťou, ktorú sa dnes zaoberáme. Týka sa to obchodu v, na digitálnom jednotnom trhu, ako podporiť dôveru v elektronický obchod, podporiť rôzne platformy na podporu predaja online. Ďalej problém, alebo problematika voľného výberu slobody voľby pre zákazníka. Máme tu balíček o e, tovare a legislatívu o službách. Ešte naďalej sme to nemohli implementovať, pretože trhy sú rozdrobené, máme tu veľkú mieru nacionalizmu, fragmentácie. Takže ma zaujímalo, čo povie, mi poviete dnes vy v súvislosti s touto témou voľného eh, slobody pohybu po Európe. A ja si myslím, že je jasné, že voľný obchod v Európskej únii je jedným z najdôležitejších aspektov nielen našej prosperity, ale aj nášho mieru. A ja dúfam, že tento výbor naďalej vás bude podporovať všetkými možnými spôsobmi, holistickým a komplexným spôsobom. A toto sme napísali v správe za rok 2011 pre spravodlivý a slobodný obalovchodný sektor. Mali sme tam taktiež e, sektorálne špecifické odporúčania, ktoré sú implementované na rôznych úrovniach. Máme tu form na vysokej úrovni, pre potravinový reťazec, pre dodávky potravín. To je jedna z tých oblastí a snažíme sa odstrániť rôzne prekážky. Komisia teraz predkladá návrh ohľadom ochrany spotrebiteľa online. Tam máme dva balíčky. Týka sa to obsahu online a taktiež fyzického tovaru online. Je mnoho diskusí o tom toho, ako sa k tomu postaviť. Mne je to jasné, nemali by sme diskriminovať. Na toto isté pravidlo by malo platiť aj pre voľný pohyb služieb a tovaru. Na jednej strane vo fyzickej forme, na druhej strane online. Takže taktiež potrebujeme globálny, e, slobodný internet, e, žiadna fragmentácia alebo segmentácia. Dúfam, že na tom môžeme spoločne pracovať. A na záver chcem ešte povedať, že komisia predstaví jednu veľmi dôležitú vec pre elektronický obchod. A to ma predovšetkým zaujíma, keďže som taktiež založila e, príkopnickú spoločnosť o tejto súvislosti e, v oblasti, podniká sa v oblasti elektronického obchodu. No a tuto máme rôzne prekážky tejto oblasti elektronického obchodu, pretože situácia sa skutočne veľmi rýchlo mení, takže chceme, aby komisia urýchlila predloženie svojho návrhu, ktorý sa bude mať čoskoro dispozícii. A teraz odozdám slovo našim váženým panelistom a vyzývam vás, aby ste sa zapojili do diskusie. Dúfame, že sa vás bude vyjadrovať veľa. A prvou rečničkou je Žany Tillman, ktorá je CEO e, firmy Paula's Choice. Takže budete hovoriť o svojich overených metódach na, na európskom digitálnom trhu. Toto je panel, ktorý hovorí o odstránení prekážok, o slobode pohybu, o E, voľnom výbere. Dávam vám teraz 10 minút a potom samozrejme musíme dodržiavať čas, aby sa mohlo vyjadriť aj obecenstvo. Ďakujem, že ste ma sem pozvali, aby som hovorila pri príležitosti desiatich rokov elektronického obchodu. Moja spoločnosť je, založ, je sídli v Holandsku, sme exkluzívnym distribútorom americkej kozmetiky, voláme sa Paula's Choice a to naša spoločnosť, ktorá nám dodáva, bola založená v USA v 95. roku. Budem hovoriť o výzvach, ktorým sme čelili ako malá spoločnosť, ktorá potom začala podnikať cez hraničným spôsobom a taktiež sa pozriem na digitálnu e, stratégiu, ktorú predkladá komisia. Naše aktivity začali v Európe v roku 2005, predovšetkým sme podnikali online, už od začiatku, od začiatku sme dodávali tovar zákazníkom 25 členských štátov EÚ, mali sme jednu webovú stránku v jednom jazyku, používali sme jednu menu, mali sme jedno e, registračné číslo DPH a ďalej potom sme expandovali, e, pridali sme nové jazykové kombinácie, naš, pre našu webovú stránku, nové, začali sme príjmať nové meny a tak ďalej. Takže na tomto obrázku vidíte hlavné čísla. No a vidíte, že sme pracovali s rôznymi e, obchodnými modelmi, Taktiež e, sme e, ďalej predávali rôznym dílerom, ktorí ďalej distribuovali naše výrobky. To tam vidíte eh, rôzne podoby obchodnej reality v EÚ. Predovšetkým je dôležité, aby zákazníci vám dôverovali, teda vybudovať túto dôveru. Ako to urobiť? Musíte im poskytnúť všetky príslušné eh, metódy dodávok, aj platieb, ktoré si zákazníci vyžadujú. V každej krajine je to odlišné. A taktiež veľmi dôležité je, že je treba komunikovať v miestnom jazyku a taktiež, to, že tá komunikácia musí byť relevantná pre príslušný, príslušný trh a preto musíte poznať miestnu mentalitu, kultúru a naprieč EÚ. Napríklad e, Deň Matiek sa slaví e, v 7 rôznych dní, sedem rôznych dátumov, takže musíte vedieť, komu ktorý deň musíte poslať ten správny e-mail. Ďalšia prísvitka ukazuje, že cezhraničný úspech prináša aj ďalšie výzvy. Tu vidíte prehľad našich, e, našej súčasnej správy DPH. Komisia e, momentálne už ohlásila iniciatívy, ktoré toto menia riešiť. Ten Zoznam sa ešte predlží, pretože tam pribudnú ďalšie členské štáty, takže vidím rôzne špecifika a akým spôsobom potom riešiť e, otázku DPH v rôznych krajinách, takže tie spôsoby sú rôzne a je treba sa podľa toho zariadiť. Okrem e, administratívnej záťaže sú tu ešte ďalšie dopady. Čo sa týka reklamy, tak tam nemôžete používať absolútne čiastky, pretože pre niektorého zákazníka e, môže byť cena 25 eur, pre druhého 25,83, pretože tam je na úroveň DPH iné percento. A e, na jednej strane môžete e, im uviezť tie, členy, tie ceny z DPH, ale samozrejme potom tam pribudne ešte cena za doručenia a tak ďalej. Ďalší príklad. Pokiaľ váš celkový príjem v určitej krajine presiahne určitý prach, tak musíte začať uplatňovať e, miestne pravidla v súvislosti s DPH a potom to môže viesť k zmene cien. No a toto môže šokovať zákazník, ktorý už u vás nakupuje dlhšie. Takže možno vás neprekvapí, že len 7 e, malých a stredných podnikov v Európe podniká cezhranične a väčšinou e, potom dodávajú len do nejakej jednej alebo dvoch susediacich krajín. Čo sa týka stratégie digitálne jednotného trhu, takto som zdôraznila kroky cestovnej mapy, ktoré sú dôležité pre malé stredné podniky. Podporujem iniciatívu v súvislosti s dodávaním balíčkov a v súvislosti so smluvnými pravidlami a taktiež v súvislosti s DPH. A videli ste vysvetlená predchádzajúce prísvitke, prečo to tá je. Potom sú tu ďalšie aspekty, ktoré sú pre nás dôležité, tým sa vyjadrím o chvíľočku. A ešte veľmi stručne sa vyjadrím ku geoblockingu. Ak e, e, právu v oblasti hospodárskej súťaže, ako je to relevantné pre malé stredné podniky. Bol by veľký krok upredu, pokiaľ by sme e, cez optiku digitálneho veku zrevidovali príslušnú legislatívu pre jednotlivé odvetvia. Takže je treba napríklad uviezť našu fyzickú adresu na každom produkte. A to znamená, že v podstate musíme označkovať každý pro- produkt predtým, než ho predáme. No a tá adresa sa vykladá rôzne v rôznych krajinách EÚ. V niektorých krajinách musíte tam uviezť celú adresu, vrátanie ulice a čísla popisného. Inokedy to sa začí mesto a inokedy e, stačí iba tá krajina. Takže E, tieto pravidla sa rýchlo menia. Dokážete si predstaviť, že na to spôsobuje celkom problémy. No a zatiaľ, čo si na všetkých našich webových stránkach v podstate môžete nájsť našu presnú adresu, s tým, že to jednoducho zadáte do Google. Ďalej sú tu e, presné pravidlá označovania, e, čo sa týka vrátane samozrejme nálepiek a rôznych letákov. Ale toto je predsa dostupné na internete a tam je to vždy aktualizované a potom to vedia k nižším nákladom. Naši zákazníky si zakupujú výrobky e, online, takže v podstate už sú online pripojení. Tak otázka je, prečo by sme naďalej mali udržiavať v praxi tieto papierové povinnosti pre, e, pre podniky e, Máme predsa online digitálny vzťah, priamy vzťah s našimi e, zákazníkmi. Môžete e, byť s nimi v kontakte e, cez e-mail, poznáte e-mailovú adresu, viete, čo si objednali a nemusíte predsa to riešiť napríklad cez miestne noviny a som veľmi rada, že Európsky parlament v uznesení z 19. januára sa venoval tejto tematike, kedy žiadal o vyhodnotenie toho, či súčasná legislatíva je ešte vhodná v súčasnej digitálnej dobe. A máme tu totiž e, malé stredné podniky, ktoré podnikajú cezhraničným spôsobom, ale otázka je, či E, legislatíva je ešte aktuálna v tejto e, digitálnej dobe. Hovorila som o e, legislatíve v oblasti zamestnávania. Malé stredné podniky často potrebujú iba pár ľudí, dvoch, troch, štyroch v jednej krajine a nepotrebujú si vytvárať nejakú cezhraničnú sieť. A zamestnávať niekoho v inej krajine je komplikované a často až nemožné. Viem, že to nedá nejak rýchlo rýchlo vyriešiť, ale určite by nám to uľahčilo život. Ďalej tu máme právo v oblasti hospodárskej súťaže. Preto, aby malé stredné podniky boli úspešné, tak potrebujú mať miestnych partnerov. Pokiaľ máte napríklad subdistribútorov, tak tí subdistribútory potom investujú do e, webových stránok v miestnom jazyku, do reklamy a potom táto investícia by sa aj mala aj vrátiť, ale naši miestni partnery v podstate nedostávajú žiadnu ochranu pri e, budovaní tejto infraštruktúry. Takže si myslím, že by toto im malo byť umožnené. A v praxi potom je totiž pre nás ťažké nájsť partnerov, ktorí na seba zoberú toto riziko. Čo sa týka cezhraničného expandovania malých a stredných podnikov, určite by sme Eh, mohli podporiť takéto expandovanie, pokiaľ by sme miestnych partnerov eh, mohli nejak podporiť, poskytnúť nejakú ochranu, napríklad aspoň čo sa týka v tej úvodnej fáze, keď sú startupom. Ďalej. Tu máme veľké rozdiely v EÚ, čo sa týka kúpnej sily a nákladov, pretože samozrejme, eh, čo sa týka offline malou obchodu, tak sú tam určité cenové rozdiely, ktoré sú prijaté. Avšak, pokiaľ hovoríme o online malom obchode, tak e, zákazníci sú čo najlepšiu cenu. A pre malé stredné podniky e, toto je veľmi komplexná téma, tieto cenové rozdiely a myslím si, že to nejde o ceny online alebo offline, ale skôr o ceny e, na, na jednom mieste alebo na viacerých miestach. Všetko toto má v podstate vplyv na e, konečnú cenu. Ďalej vidím, že už som skoro naplnila svojich 10 minút, takže preskočím jednu priesvitku. Tam to, je taký vzorec, ktorý ukazuje, ako vyzerá hospodárska súťaž v cezhraničnom meradle medzi krajinami. No a tu sa ukazuje na tejto prísvitke len EÚ, ale samozrejme celý ten obrazok je oveľa komplexnejší, pretože máme zúrivú e, konkurenciu aj z tretich krajín. A ešte tri stručné pripomienky. Čo sa týka priamej e, hospodárskej súťaže, tak tá je komplikovaná, pretože sú tam rôzne jazykové a kultúrne e, rozdiely, ale taktiež tu máme konkurenciu z krajín, kde majú oveľa nižšiu úroveň nákladov. Taktiež napríklad v našom prípade naše ceny sú medzi e, nejakou e, drogériou a obchodným domom, ale samozrejme v iných krajinách, napríklad v Rumunsku, tie ceny musia byť potom na nižšej úrovni. Ďalej to preskočím. O geoblocking o tom nebudem hovoriť, lebo to je komplexná téma. No a predtým, než to ukončím, geoblocking Eh, je videný veľmi negatívne, ale to je nepodstatnené. Ja vám tam ako príklad našu webovú stránku. Máme štyri rôzne eh, webové obchody a eh, tam sú automaticky zákazníci presmerovaní na, na stránku, ktorá sa ich týka, pretože je tam ich mena, je tam ich jazyk a je tam ich úroveň DPH. Takže tie naše jednotlivé stránky sú prispôsobené špecifikám ten konkrétnej krajiny, čo sa týka cien tak e, okrem DPH sú rovnaké pre všetky krajiny. No a potom, čo sa týka našich dílerov a subdistribútorov, tak tí si potom určujú úroveň, vlastnú úroveň cien. Takže otázka je, či je geoblocking neopodstatnený, je neopodstatnený v prípadoch, pokiaľ tam e, sú nejaké cenové rozdiely. To nie je náš prípad, ale pokiaľ tam sú, tak e, pokiaľ E, sú opodstatnené a dajú sa vysvetliť napríklad v rámci offline malého obchodu, tak sa vraciam sa k tej otázke, či je geoblocking opodstatnený. Ja si myslím, že táto stratégia e, digitálneho jednotného trhu podľa mňa je obrovský krok kupredu, pretože prináša konkrétne pravidla pre konkrétne odvetvia a zaručí rovnaké podmienky pre všetkých a taktiež e, spravodlivé právo v oblasti hospodárskej súťaže a toto potom zlepší situáciu pre malé stredné podniky. Ďakujem za to, že sa tu dnes pred vami vyjadriť. Ďakujeme Žanín za tieto veľmi konkrétne príklady. Ktoré majú viesť k tomu, aby sa obnovila dôvera, ale stále tu vidíme také množstvo prekážok, ktoré tu sú v cezhraničnom onlineovom obchode Európskej únie a je frustrujúce počúvať, čo ste nám povedali ale ešte som chcela povedať, že v týchto oblastiach sa snažíme niečo robiť. A pokiaľ ide o geoblocking, tam sme položili tú istú otázku aj komisiu v rámci štruktúrálneho dialogu, že prečo neopodstatnené geoblocking, neopodstatnené geoblocking sa tu objavuje. A komisia teraz na tom pracuje. Teraz prejdeme hneď k Mauricovi Bruginkovi, ktorý, je, ktorý pracuje pre Emotu Európsky elektronický obchodový kanál. Ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás do Európskeho parlamentu a vy nám poviete, čo by parlament mal urobiť spolu s komisiou. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Som poctený, že môžem prezentovať eh, tu v Európskom parlamente hlas elektronického obchodu. Elektronický obchod je niečo, čo si myslíme, že niečím, čo žiadny distribútor nemôže opomínať a jednoducho treba na využiť tieto kanály, ako sa dostať k spotrebiteľovi a takýmto spôsobom sa zamerávame na to, čo treba urobiť na to, aby ste sa podchytili pozornosť spotrebiteľov. Takže dovolte mi teraz v stručnosti nastoliť niektoré otázky. Niektoré z nich vlastne už tu boli spomenuté v predchádzajúcom prihovorenie, ktoré sú zasa nové, ale ja to pre, predostriem skôr ako takú paneurópsku problematiku. Čo je veľmi dôležité uvedomiť si, je, že potrebujeme, a myslím si, že predchádzajúca rečnička vlastne sa k tomu už venovala, máme tu veľké množstvo bariér, prekážok v jednotnom vnútornom trhu a potrebujeme určité politické vodcovstvo na to, aby sme sa zbavili týchto bariér a vytvorili skutočne jednotný vnútorný trh. Takisto, čo povedala predrečnička, že čo tu ešte stále máme, že od samého začiatku tu nie je nejaký digitálny pohľad na tento problém. To digitálne vlastne sa dodalo k riešeniu tohto problému až na konci toho legislatívneho procesu a my chceme zmenu, aby to digitálne skutočne bolo v súčasnosti od samého začiatku v, tej, v tom legislatívnom procese. Treba vychádzať predovšetkým z volieb, volieb, ktoré majú mať tak spotrebitelia, majú mať možnosť voľby, ako aj obchodníci, aby keď sa rozhodnú, tak tie bariéry tu neboli. A čo chceme je integrovaný prístup, prístup teda, ktorý bude zahrňať odlišné kanály a distribúcie a nebude vlastne rozlišovať. Takisto si treba uvedomiť, že elektronický obchod funguje na globálnej úrovni, to znamená, internet nepozná hranice a legislatíva musí z tohto sektoru robiť konkurencieschopnejší sektor v porovnaní s operátormi, ktorí sú za hranicami jednotného vnútorného trhu. Takisto chceme zjednodušenie zo strany legislátorov. Ak sa napríklad pozrite na súčasné úpravy regulácie ochrany údajov, tak vidíme, že tu máme zhruba 100 strán textu, kde vlastne tá pôvodná verzia bola iba 20 stranová. Takže prosím vás, legislátor, sústreď sa na základné princípy a nezachádza príliš do detajlov. Takisto je jasné, že viaceré krajiny, ktoré majú výnimky, tak ako legislátor žiadame ťa opäť, aby si jednoducho nedovolil tomu, aby niektoré krajiny mali veľké množstvo výnimiek. Pokiaľ ide o pravidlá, chceme, aby pravidlá boli prediktovateľné, aby sa dali predpovedať Môžeme uvieť niektoré príklady a vidíme, že v niektorých prípadoch to máme predpisy, ktoré boli prijaté iba pred pár rokmi a teraz už tá revízia e, sa plánuje v tomto roku. Takže to je taký všeobecnejší prístup. Ak sa pozrieme na konkrétne otázky, napríklad na geoblocking, tak treba jasne povedať, čo je geoblocking. Geoblocking vlastne je blokovanie prístupu na webovú stránku alebo na službu, ktorá vlastne vychádza z IP adresy, vašej adresy internetu. A čo častokrát vidíme v rámci e-obchodu je, že transakcie sa nekonajú alebo sú zablokované nie zo strany blokovania AP, ale z iných dôvodov, napríklad banky ak máte kreditnú kartu v jednej krajine, to nie je ešte automaticky, že to bude akceptované a táto karta aj v inej krajine zo strany banky. Takže vlastne tie údaje vašej kart, kredit, kart, kreditnej karty sú zablokované, ale neblokuje sa tá IP adresa, ale blokuje to banka. Alebo napríklad, keď chcete niečo kúpiť, tak tam dávate adresu a zrazu adresa nie je akceptovaná. To nie je geoblocking to sa skôr týka otázok dodáv- dodávkových problémov v niektorých krajinách, pretože niekedy je ťažké dodať konkrétny tovar v niektorých krajinách a potom vlastne sa zohľadňujú tie kritéria, ktoré si stanovili poštové úrady. Takže to je jedna z tých záležitostí. A pokiaľ ide o geoblocking, Máme viaceré dôvody, vlastne počuli ste už nich, že prečo tu máme geoblocking. Jeden z tých dôvodov, to je taký regulatérny charakter. Obchodník je povinný kvôli inštruktáži, ktoré napríklad musia byť v konkrétnom jazyku, musia byť zabezpečené napríklad pravidlá pre spotrebiteľa, alebo takisto práva týkajúce sa IP adrese, alebo takisto odpadové hospodárstvo, takisto môže súvisieť s tým, že či môžete obchodovať alebo nemôžete obchodovať s niektorými krajinami. Takže to sú také regulatórne bariéry, kde vlastne obchodníci sú nútení urobiť takýto blocking. A potom ešte ďalšie obchodné otázky. Spomenuli sme, pani predsednička, spomenuli ste dodávku nákladov, náklady dodávky balíčka. Ak by sme sa pozreli napríklad na e, záväzky ktoré, zo smernice, ktorá hovorí o právach spotrebiteľov, kde vlastne sa takýmto spôsobom vypočítava tá cena dodávky, spotrebiteľ môže protestovať, ak je tá dodávka drahá, tak vlastne potom predávajúci musí, ak kupujúci nie je spokojný, platiť, e, platiť tú spätnú dodávku k nemu ak nie je napríklad spotrebiteľ spokojný s tovarom. Takže toto sú jedny z príkladov, ktoré treba uviesť. A potom už vlastne opustiť geoblogging. Ak by ste napríklad ste predávali informačné technologické produkty konkrétnych firiem a ak takéto firmy nemajú v konkrétnom štáte zastúpenie, ako skutočne chcete tento tovar do tohoto štátu alebo do tejto krajiny dodať, ak viete, že vlastne tá služba bude problémová, spotrebitelia môžu takéto produkty jednoducho zahodiť, ak nebudú fungovať správne. Takže je tu viacero obchodných dôvodov, prečo vlastne geoblocking je hm, podľa nášho názoru veľmi opodstatnený. Pokiaľ ide o pravidla HDP, pár dodatočných slov k tomu, čo povedala aj Petrečnička, a to sa takisto týka tej témy, ktorú spomenul aj môj predseda. Pred prezentáciou som dostal signál od môjho šéfa, že treba spomenúť problémy súvisiace s HDP. Máme 500 v HDP v rámci Európskej únie. Keď ste mali a stredný podnik, tak iste chápete, pardon, DPH, tak e, si uvedomíte, že vlastne je to veľmi ťažké toto zvládať. A môj e, predseda našej skupiny Emoty nemohol tu byť, pretože musí momentálne riešiť otázku DPH v Španielsku, kde vlastne sa prekročil ten prach 35 tisíc eur a vlastne obchodník prekročí tento prach veľmi ľahko, to je taký priemerný prach a, a ako vidíte, tak takýto človek ako môj šéf musí osobne ísť a riešiť tieto problémy, musí ísť na španielskú ambasádu v Štokholme, aby jednoducho vyplnil tie formuláre, nemôže tam niekoho poslať za seba a potom vlastne tie dokumenty všetky, ktoré mám k dispozícii, sú všetky offlineové, takže nemôžete tieto a nemôžete tieto dokumenty vyplniť offlineovo, musíte ísť osobne do Španielska, musíte sa vysporiadať s tamošou legislatívou, musíte si otvoriť účet v Španielsku, musíte vložiť miestnu, miestny garančný vklad v Španielsku, potom si musíte najať obchodníka, takže ako vidíte, toto nesúvisí vôbec s jednotným vnútorným trhom a jednoducho to obchodníkom uberá energiu. Takže ja som, dúfam, spokoj, som spokojný, teda dúfam, že môj šéf bude spokojný s tým, ako som predstavil tento problém. A pokiaľ ide o platby, to je takisto niečo podobné, pretože tie skutočné problémy, ktoré tu sú pre operátorov, pokiaľ je obchodovanie s inými krajinami, ako vidíte, vo väčšine krajín vlastne máme e, miestne debitné schémy, ktoré sú veľmi efektívne, ktoré vlastne využívajú spotrebitelia online a snažia sa postupovať vlastne s kreditnou kartou ako Visa alebo Mastercard. To nie vždy funguje, pretože je to drahšie. Ak chcete skutočne byť konkurencieschopní na trhu, do ktorého ste vstúpili, tak musíte akceptovať miestne debetné systémy, ktoré vlastne fungujú v rámci e obchod v danej krajine. A tam vlastne začína ten problém samotný, pretože musíte opätovne, musíte jednoducho si vytvoriť úrad a bankový účet tej krajine, vlastne ešte raz všetko toto isté. Takže ten scenár, ktorý som už popísal, začína opätovne a to je presne to, čo by ste nechceli v rámci do toho vnútorného trhu mať. Potom, pokiaľ ide o národné pravidlá, tak týchto sú to milióny, ak to možno takto na desene povedať. Pokiaľ ide o obchod cezhraničného charakteru, Napríklad na úrovni kozmetiky ste spomenuli niektoré z týchto problémov. Takisto sú to aj ďalšie problémy. Tie problémy, ktoré napríklad my máme, tie sa týkajú napríklad otázky predaja bicyklov. To znamená, máme elektronickú obchodnú firmu, ktorá je veľmi úspešná v predávaní online novým spôsobom bicyklov. Viete si predstaviť, že to sú veľmi veľkoobjemné zásielky, takže ak to chcete zasielať v Európskej únii, tak musíte zmontovať kolesa, dať ich bokom a vlastne tie zašlete v menších kraviciach. Ale nie vo Francúzsku, pretože vo Francúzsku spotrebiteľské právo hovorí o tom, že každý bicykel, ktorý má byť dodaný spotrebiteľovi, musí byť jednoducho kope, celý, hotový, zložený, aby ich nemusel skladať spotrebiteľ. Takže vidíte, že aké sú tu problémy, ktoré vlastne sú medzi jednotlivými krajinami a čo znemožňuje taký voľný obchod medzi krajinami. Pokiaľ ide o náklady na dodávku, tak to vlastne trápi predovšetkým malých obchodníkov, ide tu predovšetkým o, veľko, o veľkosť obchodu, ktorý prevádzate. Ak ste malý alebo stredne veľký podnikateľ, tak častokrát prijete veľmi veľké sadzby ako som už naznačil na tejto priesvitke, skutočne to môže byť 2 až 5 krát väčšia cena alebo sadzba, ako keby ste to posielali u vás e, vo vašom štáte. A to sú povinné platby, ktoré musíte započítať do ceny produktu. Nezabúdajme na to, že pokiaľ ide o textilné výrobky alebo topánky, tak tam je miera návratu zhruba 15%, takže vlastne otázka dodávky je veľmi veľká a dôležitá. A toto predovšetkým, pokiaľ ide o medzinárodné, preto znamená predaj za hranice Európskej únie. A tým sa dostávam už poslednej priesvitke. Tu ide o, o zmluvné právo. To ešte stále neharmonizované, pani predsednička, ako veľa iných vecí v rámci spoločných predpisov Európskej únie. O čo nám vlastne ide, keď hovoríme o zmluvnom práve, tak jednoducho nesmie sa tu rozlišovať medzi online teda sa tu nerozlišuje v rámci tohto práva medzi onlineovým, offlineovým predajom. Ak si napríklad si chcem kúpiť šošovky onlineovým spôsobom, tak musím jednoducho ísť tu do obchodu pred Európskym parlamentom a tam aj zaplatiť. Toto je teda onlineový predaj, alebo to je offlineový predaj. Spotrebiteľ by jednoducho takýto rozdiel istotne nezbadal. A pokiaľ ide o medzinárodnú konkurenciu, to je posledný bod, tak medzinárodná konkurencia existen, existuje a najväčšie elektronické firmy, pokiaľ ide o e-obchod, nie sú so sídlom v Európe alebo v Spojených štátoch amerických, väčšinou v Číne a v iných štátoch. V súčasnosti čínsky operátor môže poslať takmer zadarmo v celej Európskej únii svoj tovar, všetky tovary bez DPH a bez vlastne toho, že by sa tu dodržiavali predpisy o ochrane spotrebiteľa. Prečo? Pretože tu je nevymožiteľnosť európskej, európskych predpisov za hranicami Európskej únie a ešte stále tu máme problém, pokiaľ ide o nariadenie o celosvetových dodávkach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne nášmu rečníkovi za konkrétne príklady. Takže vidíme, že čo tu máme. Vidíme, že ešte stále máme problémy, takže pokiaľ ide o tie problémy, ktoré súvisia napríklad s neharmonizovaným DPH, tu samozrejme môžem e, poukázať aj ja na príklady, ktoré v rámci skúsenosti som e, zistila. Ja som rada, že ste poukázali na tieto problémy, ktoré tu máme, predovšetkým pokiaľ ide o mluvné právo, a to samozrejme súvisí aj s ochranou spotrebiteľa online, offline. A pokiaľ ide o završenie tej smernice ohľadne ochrany spotrebiteľa, tu súhlasím s vami, že jednoducho nemôžeme takéto veci rozlišovať v parlamente. Takže dobre, že ste to spomenuli a teraz prejdeme hneď k Luis Filipovi Rajsovi, ktorý pracuje pre skupinu Sonae a budeme tu prezentovať vlastne za výsledky Vysokého fóra pre konkurencieschopnosť, pokiaľ ide o malý obchod to je vlastne obchodová platforma komisie. Ďakujem pekne za to, že ste ma prizvali. Ďakujem veľmi pekne za tie príležitosti, ktoré máme na to, aby sme obhájili vlastne dôstojnosť retailového sektoru a častokrát zabudáme na tieto otázky. Komisia zorganizovala, tak ako ste vy aj povedali, vysokú skupinu pracovnú ohľadne konkurencieschopnosti pracovnej hospodárskej súťaže. Boli tu zaangažované strany, kde boli predstavitelia maloobchodu, výrobná sféra, takisto predstavitelia spotrebných organizácií a takisto niektorí predstavitelia odborov. Takže táto skupina bola zorganizovaná ohľadne témy retailovej konkurencieschopnosti, ako môžeme urobiť viac konkurencieschopný malý obchod. A dosiaľ, dohodli sme sa, že budeme pracovať na piatich dôležitých témach. Malé a stredné podniky, inovácia a udržateľnosť a ďalšie dve. A toto vlastne bolo centrom a kľúčovým bodom pre naše diskusie, takže ak by to bola určitá pre, určité prepojenie medzi týmito piatými otázkami, vidíme takéto prepojenie, ja si myslím, že ho máme, ale predtým, než sa tomuto budem venovať, tak by som chcel povedať, že treba využiť čas na to, aby sme sa vrátili na to a pozreli sa na retailový sektor ešte raz, pretože niekedy ľudia zabúdajú, možno pretože využívajú retail každý deň, zabúdajú jednoducho na to, aký dôležitý retail je v Európe, malo obchod teda. Vy ste to, vy ste to už povedali. A my predstavujeme zhruba 30 miliónov pracovných príležitostí v Európe, ale možno neviete, že z každých troch pod, jeden, jeden z každých troch podnikov je malý obchod. Možno neviete, že 11% európskeho HDP je vytvoreného práve malou obchodom. A možno neviete, že toto je práve sektor, ktorý narastá najrychlejšie v Európe, pokiaľ ide o vytvorenie pracovných príležitostí. Tak ja si myslím, že to by malo dať retailu, malo obchodu takú pozíciu, aby sme skutočne hovorili o týchto témach, ktoré tu máme, prioritne pokiaľ ide o otázku jednotného vnútorného digitálneho trhu, takže malý obchod by mal byť takýchto zastúpení v tejto oblasti. Môžeme sa venovať aj tým diskusiám, ktoré sme tu mali na úrovni Vysokej skupiny pre konkurencieschopnosť. My ako predstaviteľe malého obchodu sa vždy vnímame ako obhajcovia práv spotrebiteľov. Vnímame sa ako obhajcovia spotrebiteľov celého tohto priemyslu. Spotrebitelia sa menia a očakávajú od nás veľa, takže my musíme jednoducho reagovať na ich šelania a dnes sme tu na to, pretože sa snažíme pozrieť sa na tie dôležité otázky, či by sme v rámci digitálneho trhu mali mať viac, alebo nie, či tu treba dosiahnuť ešte niečo viac. To otázka je, prečo nemáme európsku Hanzu. Prečo nemáme európsky Amazon, eBay? Prečo nemáme nejakého európskeho obra? pretože sme neskôr prijali tieto technológie v Európe. Nie, nie, to vôbec nie je tomu tak. Pretože by sme neskôr zaviedli širokospektrálny internet. Nie, pretože sme neskoro podporili mobilitu. Pretože obchodníci v Európe snáď sú menej inovatívni ako ich americkí kolegovia Naprotivky. Nie, práve naopak. Takže Možno by sme sa týmto otázkam mali venovať bližšie, bližšie a spýtať sa ďalšie tri otázky. Je Európa, je, je Európa prostredím, ktorá prospieva malým a stredným podnikom, pretože vlastne všetky veľké podniky vzchádzajú z malých podnikov. Sme skutočne naklonení inováciám, alebo nie? A v neposlednom rade je Európa naklonená e, e-obchodu, elektronickému obchodu, alebo nie? A myslím, že nemusíme zachádzať veľmi do detajlov a vlastne moji predrečníci ďakujem veľmi pekne to, že ste poukázali na Španielsko a nie Portugalsko, pretože istotne by ste našli možno ešte lepšie príklady týkajúce sa Portugalska, ale nemusíte jednoducho ísť veľmi hlboko do tejto problematiky, aby ste zistili veľmi rýchlo, že my nie sme priaznivo naklonení pre malé a stredné podniky ani pre podnikateľskú sféru a myslím si, že tá téma legislatívy a vy ste tu legislátori, mali by ste jednoducho o tom vedieť. Toto je absolútne nočná mora pre malé a stredné podniky. Je to však nočná mora pre veľké podniky na to, aby sa vysporiadali s legislatívou. Napríklad ochrana, úda, ochrana údajov, tak to bola úplne nočná mora. Ja viem, že sú tu určité predpisy, ktoré, budú, ktoré vstúpia do platnosti oveľa neskôr, ale to si vyžaduje od nás veľkú energiu na to, aby sa implementovala tá legislatíva, ktorá sa to vyprodukuje. A pokiaľ ide o inováciu, tak sú tu určité signály, ktoré s tým súvisia, vychádzajú zo skutočnosti, že malý obchod nie je posudzovaný ako inovatívny, to je skôr taká zlá predstava o tomto sektore ako takom, ale takisto je tu ďalšia otázka, ktorá sa týka ľudských zdrojov. Európa nemá kvalifikované ľudské zdroje na to, aby sme podporili rozvoj e-obchodu. Nemáme dosť inžinierov, nemáme dosť developerov IT technológií a to súvisí s tým, že nerozvíjali sme doposiaľ adekvátne politiky na to, aby sme podporili rozvoj týchto zručností v našich školách. A na záver, pokiaľ ide o elektronický obchod, myslím si, že moji predrečníci povedali celkom jasne, že ak sa pozriete na tú správu, ktorú sme pripravili na úrovni vysokej skupiny pre konkurencieschopnosť malých podnikov, tak si uvedomíte, že sme sa nám dotkli troch aspektov. Inovácie, malé stredné podniky, legislatíva, ktorá s tým súvisí, elektronický obchod. Ak sa budete venovať elektronickému obchodu, tak tam potrebujeme daňovú harmonizáciu, potrebujeme jasné pravidlá o označovaní. Prosím vás, označovanie tovarov to je úplne nočná mora. Pokázali ste napríklad ten príklad bicyklov ak sa budete venovať problematike potravín, tak to je úplne nočná mora, pretože to je kombinácia toho, čo ste povedali pre spotrebiteľov a národných predpisov, kde máme dočinenia s potravinovou bezpečnosťou a protekcionizmom. Vy to viete veľmi dobre, pretože máte vlastné skúsenosti, ale je to skutočne nočná mora. A vlastne súčasť tohto nájdete aj v tej našej správe, ktorú sme vyprodukovali. Takže ešte raz, ďalšie veci, pokiaľ administratívne náklady, tie vlastne tu už boli spomenuté, to je obrovský problém. Alebo napríklad skutočnosť, že nemáme adekvátne paneurópske pravidla o dodávke. Vy ste vlastne spomínali skutočnosť, že spotrebitelia sú niekedy geoblokovaní, pretože nemôžu vyplniť tú adresu. Áno, nemôžu vyplniť tú adresu, pretože máme toľké definície toho, čo vlastne je adresa a to, také spôsoby, ako môžeme tie formuláre pripraviť, tak niekedy tie webové stránky vôbec nie sú pripravené na to, aby akceptovali všetky možné formy udávania adres. A na záver, nevyužijem všetkých 10 minút, by som chcel povedať, respektíve navrhnúť tri riešenia. Závery. Treba si predovšetkým uvedomiť to, že Komisia a Európsky parlament musia zobrať do úvahy význam e, maloobchodného sektoru, musia si uvedomiť centrálnu pozíciu maloobchodného sektoru vo viacerých politikách rozvoja, predovšetkým pokiaľ ide o rozvoj digitálneho európskeho vnútorného trhu. Druhým záverom je, že by som vás chcel požiadať alebo navrhnúť, aby ste sa venovali e, e, e, retailovému sektoru, aby ste ho pozývali, aby prispieval so svojimi vlastnými myšlienkami, skúsenostiami, bol súčasťou diskusie, lebo sa často vynecháva z dôležitých diskusí, ktoré majú naň dopad. A napokon myslím, že naozaj potrebujeme digitálny transformačný e, plán, kde digitál, digitál by nebol koncom, ale začiatkom, pretože e, naši spotrebitelia sa e, dnes rodia v digitálnom svete a vy, tvorcovia legislatívy, by ste tiež mali mať vo svojich e, úvahách e, tú digitálnu sféru vždy na pamäti malo byť na začiatku vášho úsilia. E, ďakujem veľmi pekne za vašu úprimnosť, pán Luis Filipe Reis, ktorý ste povedali, že naozaj sme nevytvorili šampiónov kvôli fragmentácii, že máme zlú legislatívu. No musím povedať, že toto je komisia eh, eh, lepšej legislatívy a inteligentnejšej legislatívy. Práve eh, parlament sa zaoberá príslušnou správou na túto tému. A my máme veľa problémov s členskými štátmi, pokiaľ ide o nacionalizmus, výnimky, ochrana, ne, uplatňovanie pravidiel. Komisia teraz prijala stratégiu, ktorá sa snaží eh, menej to tolerovať a vytvoriť eh, kultúru eh, splňania, naplňania pomocou podnetov aj trestov. Aj teda my v tejto oblasti zdieľame frustráciu s vami. Chcela by som teraz otvoriť eh, priestor pre diskusie. Máme 15-20 minút eh, pre diskusiu. Začíname s našou kolegyňou Mariou eh, Grapini. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade ďakujem Marii Korace za to, že dnes sa zorganizovala toto vypočutie. Je veľmi dôležité. S veľkým zájmom som si vypočula referentov, ktorí majú všetci svoje vlastné skúsenosti Pre mňa bolo obzvlášť dôležité priznať to, že tu ide o e, konkrétne návrhy, ktoré by mali prísť zo strany komisie a e, že je jasné, čo by sme mali urobiť my. Mám viacero otázok e, pre vás a bolo by možno dobré, keby ste sa vyjadrili vo vašich odpovediach na túto tému. Napríklad ste poukázali na problémy, s ktorými sa stretávate v e, retailovom sektore, či už ide o internetový obchod alebo priamy. Výbor IMCO e, sa vždy zaoberá samozrejme aj aspektom ochrany e, spotrebiteľov. Veľmi často v internetovom obchode sa predávajú produkty, ktoré vyzerajú úplne inak, než to bolo popísané pri popise produktu. Napríklad v prípade šiat eh, dostanete, eh, ne, za, zašlo vám niečo úplne iné, než ste ako spotrebiteľ očakávali. To znamená, eh, že pre nás je dôležité, aby sme tu našli vyváženosť. Vy ste napríklad hovorili o nákladoch. Je jasné, že pri zjednocovaní, teda je dôležité zjednocovanie DPH, ale vždy tu ide o aspekty ochrany spotrebiteľov. A potom posledný aspekt, ktorý spomenul pán Rajs, chýbajúce kvalifikované e, pracovné sily, to, patrí, eh, to platí takmer pre všetky členské štáty. No a ide tu napríklad o do, dodávky z Číny, ktorí takmer eh, zdarma zasielajú svoj tovar a to vedie k nekalej súťaži. Takže čo je možné proti tomu urobiť? A ide tu napríklad teraz aj o otázku udelenia e, e, statusu e, trhového hospodárstva Číne. Pre nás výrobcov je online obchod veľmi dôležité, lebo je dôležité, aby sme mohli produkovať a aby sa naše tovary kupovali. A to má samozrejme vplyv aj na retailový sektor. Takže ako to vníma retailový sektor tieto e, otázky, e, možnosť udelenia e, povahy trhového hospodárstva Číne? Ďakujem. Chcel by som sa vyjadriť najprv k tejto otázke Číne a jej statusu. Toto je veľmi relevantná otázka, antidumpingové clá a podobne. Neviem, ako by to malo mať hneď vplyv na naše retailové kanály ale e, dajú sa tu vnímať momentálne také tri základné charakteristiky obchodu z Číny. Sú tu na jednej strane medzinárodné dohody, ktoré umožňujú e, veľmi lacné náklady e, za zasielanie e, tovarov. Sú to pravidlá OSN. E, Čína sa e, podľa toho ešte stále považuje za rozvojovú krajinu, teda e, požíva aj silné prínosy spojené s, týmto, s touto povahou. Takže takáto je realita nášho života. Dá sa to zmeniť? Áno, časom sa to dá zmeniť. Tieto pravidlá vznikli v čase poštových dodávok, keď sa eh, posielali eh, eh, listy a nie komerčné balíky, takže to treba zmeniť a je, bolo by dobre, keby ste tomu venovali vy tu v parlamente. A potom sú aj iné oblasti, kde nie je rovnaký, rovnaké hracie pole pre európske obchody e-commerce a čínske a touto oblasťou je DPH Niektorí z našich eh, členov eh, eh, majú čísla, ktoré sa týkajú naozaj miliónov balíkov ročne, ktoré prichádzali z Číny a jednoducho nenaplňajú sa tu predpisy. Colníci jednoducho musia zabezpečiť, aby sa platilo DPH za tieto produkty. A to isté sa týka Eh, pravidiel. Máme tu veľmi eh, dobré eh, pravidla napríklad pre hračky, pre to, čo musia splňať hračky, ale toto všetko sa nekontroluje v prípade dodávok z Číny, takže nepotrebujeme tu ani tak nové pravidlá, ale naozajstné uplatňovanie už existujúcich zákonov. Pán Rajs, ja by som chcel už len doplniť eh, jednu malú vec k ochrane spotrebiteľov. Touto tému ste začali. Ako som povedal, eh, spotrebitelia eh, boli vždy v centre záujmu retailerových organizácií. Spotrebitelia, a to je tiež v našom záujme, chcú byť chránení. A to, čo chceme, je, aby spotrebitelia mali dôveru v digitálnu ekonomiku a možno táto dôvera je vyššia v, vyššia v USA než tu v Európe. A dôvod, prečo tomu tak je, súvisí s tým, že im neposkytujeme podobné skúsenosti ako e, v USA a takéto, také konzistentné skúsenosti, e, aké majú v USA. Nie sme takí rýchli, tak rýchlo nereagujeme na ich požiadavky, ako e, sa na ne reaguje v USA. Eh, možno je prílišná miera ochrany eh, v určitých oblastiach, ako napríklad ochrana eh, údajov. Toto je oblasť, kde USA sú oveľa laxnejší, než ako sme tu my v Európe, alebo budeme v Európe. Neviem, kde je tá správna, tá správna vyváženosť my sme na tej bezpečnej e, strane. E, všetci chceme, aby sa spotrebitelia cítili bezpečne. Ak sa nebudú cítiť bezpečne, tak e, nebude prekvitať elektronické hospodárstvo. Dôležité však je nájsť tú správnu mieru vyváženosti. Na tým by sme sa mali zamýšľať a samozrejme my chceme byť súčasťou riešenia v tejto súvislosti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Christian van Schuren, generálny riaditeľ Eurocommerce. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. E, dá sa toho povedať veľa, ale stručne chcem e, povedať len tri veci. V prvom rade ďakujem vám e, za to, že naozaj dodržiavate to, že každoročne sa má táto téma prejednávať. Je to naozaj veľmi dôležitý sektor, dôležitá téma. Zdôraznili ste to vy aj rečníci. Sme veľmi dôležitý sektor pre hospodárstvo, pokiaľ ide o počet pracovných miest, percento HDP, e, inovácie. Treba to e, z času na čas pripomínať. A e, panelisti naozaj spomenuli príklady, s ktorými sa niektorí z obchodníkov doteraz stretávajú. Digitálna transformácia je výzvou aj príležitosťou a niektoré z aktuálnych pravidiel E, sa tým zaoberajú, ale potom e, sa niektoré bariéry aj zhoršujú a je dôležité to riešiť. A mm, obchodníci, aj spotrebitelia e, tu musia mať podobnú, podobnú skúsenosť Takže je to všetko, sú tu prepojené aspekty navzájom. No a samozrejme je treba tu mať vyváženosť, propočnosť, rovnaké eh, hracie pravidla pre všetkých. Je tu veľa nových hráčov a preto je dôležité naozaj uplatňovať rovnaké pravidlá. A to sa týka otázok eh, zdaňovania, environmentálnej zodpovednosti či označovania Ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať, že naozaj chceme eh, eh, poďakovať Európskom parlamentu, zablahoželať mu za eh, viacero dôležitých správ ako Dayton a Comey, ktoré zdôrazňujú význam vnútorného trhu bez tarifných bariér. A tu je dôležité, aby ste boli v kontakte s retailovým sektorom, aby ste presne vedeli, aké bariéry tu napríklad existujú aby sa odstranila napríklad diskriminácia v oblasti zdanovania. Ale dúfam, že teda diskusia vám e, poskytla e, možnosti, na ktorými sa e, teda je dobre zamýšľať v súvislosti s digitálnym jednotným trhom. No a napokon nezabudnite na tovar. Veľa sa hovorí o jednotnom trhu a digitálnych aspektoch je veľa eh, eh, eh, predávajúcich, ktorí poskytujú dematerializované produkty, ale veľmi veľa z nich predáva konkrétny tovar. Takže bezpečnosť produktov, označovanie sú tu dôležité témy. Tu ešte máme blokovanie na úrovni rady. Sú tam dobré návrhy, ktoré ešte stále sú blokované Takže nezabúdajme aj na tieto aspekty v celej tejto diskusii. Ďakujem. Ďakujem, Kristian. Chcel by sa niekto z panelistov k tomu vyjadriť? Nejaké ďalšie vystúpenia? Nech sa páči. E, prosím, e, predstavte sa. Dobrý deň, ja zastupujem Francúzsko. Môžem hovoriť po francúzsky. Dovolila by som si reagovať na vašu otázku, pokiaľ ide o tie riešenia, ktoré máme očakávať. Aké teda sú tie riešenia? Chcel by som zdôraznil dva body, ktoré povedal generálny riaditeľ, pokiaľ ide o Wellpling Field. Áno, potrebujeme Wellpling Field, pokiaľ ide o online a offline, na to, aby sme mali väčší raz zosúľadenie týchto pravidel, to je potrebné. A druhá vec, ten bezpečnostný balíček, pracovali sme už celé roky na tejto zložke, ktorá objasňuje úlohu a povinnosti jednotlivých operátorov v rámci dodávateľského reťazca. Teda spolu spolupráce aj s dozornými úradmi. Tento balíček je kľúčový pre spotrebiteľov, predovšetkým z dôvodov konformity, bezpečnosti produktov, ale takisto aj pre operátorov na to, aby sa lepšie vedelo, že aké sú naše zodpovednosti, ako ich môžeme zabezpečiť. A chcel by som ešte spomenúť tretí bod, pokiaľ ide o gold plating. Máme, pokiaľ ide o gold plating, tie nadmerné pravidlá, máme veľké množstvo textov, viacero poslancov vlastne identifikovalo túto problematiku. Európska komisia to potom zastavila. Žijem v krajine, kde vlastne máme tú tendenciu anticipovať veľké množstvo európskych predpisov a jednoducho to prináša veľké problémy. Máme tu veľkú fragmentizáciu vnútorného trhu. Ja si myslím, že tieto tri body, ktoré som spomenula, to sú dôležité otázky. Pokiaľ ide o adapciu a pokiaľ ide o príjmanie bezpečnostného balíčka, to je takisto dôležité, aj pokiaľ ide o tú otázku vysledovateľnosti. To sú kľúčové body na to, aby sme sa vôbec dostali k jednotnému vnútornému trhu, ktorý by fungoval. Ďakujem. Ku? E- Ďakujem pekne. Sú tu ešte ďalší, ktorí by sa chceli vyjadriť, prihlásiť nejaké otázky, pripomienky. Dobre, takže teraz dostane slovo ďalší člen nového panelu, a pre, poprosím pána Barta Williamsona, aby prišiel k nám, takisto pán Guillaume Skolina a takisto pani Maria Rebinder, takže začneme bali- tento ďalší panel, ktorý sa venuje otázkam bariéram, bariér pre obchod v jednotnom vnútornom trhu. Ďakujem. Et eh bien sûr, j'en profite pour remercier énormément. Chcela by som to využiť na to, aby som vás teraz vyzvala, aby sme zatlieskali našim prvým rečníkom v prvom paneli za ich vynikajúce vystúpenia. A to je jasný príklad toho, že si uvedomujem v našej práci v Európskom parlamente. Takže dozdávam slovo pánu Bartovi Willemsenovi, ktorý je národným koordinátorom oddelenia holandskej policie pre vysokoprofilové zločiny a bude hovoriť o boji proti organizovanému zločinu a o, o, proti jeho dopadu na malo obchod. I know. Thank you. <laughs> Thank you for the warning, Madam Chair. Um, good afternoon. Ďakujem. Dobré popoludne. Otázka je, aké dodatočné nástroje potrebuje malobchodný sektor, aby bojoval proti organizovanému zločinu a nejde tu len o malobchodný sektor. Je to taký všeobecný problém, všeobecný problém pre maloobchodníkov, pre políciu a pre európske spoločenstvo. Máme mnohých, mnohé obete, to obrovská škoda, ktorá je spôsobená kriminálnymi skupinami, ktoré zneužívajú našu politiku otvorených hraníc v Európe. Myslím si, že spoločný problém potrebuje spoločné riešenie, potrebuje spoločný prístup európskych politických lídrov, zložiek presadzovania práva, miestnych orgánov a malobchodného sektoru. A podľa mňa politici, malobchod a e, policia by mali bojovať proti týmto skupinám, e, ktoré kriminálnym skupinám, ktoré pôsobia v tomto sektore a mali by sme im vytvárať prekažky v ich aktivitách. Čo sa týka obchodu, malo, úlohy malobchodníkov, tak tu chcem hovoriť o iniciatíve, na ktorej pracuje v Holandsku. Je to tzv. organizácia spoločných informácií, to, ktorú tvoria súkromné malobchodné organizácie. Častočne to financuje naše ministerstvo spravodlivosti Um, všetci malobchodníci sú uh, požiadaní, aby e, v podstate na internet uložili všetky dôkazy, ktoré majú rôzne fotografie a tak ďalej, e, týkajúci sa týchto kriminálnych skupín, aby teda k tým mali prístup všetci. na základe týchto informácií, potom e, môže policia začať stíhanie. Pre mňa je toto veľmi slubná spolupráca. Ďalšia slubná iniciatíva podľa mňa je využívanie um, markerov DNA na malobchodných produktoch. V priebehu niekoľkých mesiacov by holandská policia a malobchodníci mali mať viac informácií v súvislosti s týmto projektom a potom Ďalšia iniciatíva, aj keď je taká technická, to sú rôzne kampane, osvetové kampane pre zamestnancov malobchodného sektoru, čo sa týka napríklad e, spoznávania alebo identifikácie možných zlodejov v obchodoch. Takže je treba viesť osvetu, aby zamestnanci sa ujali svoje zodpovednosti a taktiež, aby sme mohli stíhať týchto zlodejov po tom, čo sú zatknutí. Je čo sa týka nejakých e, násilných situácií, tak tam samozrejme sú obmedzené možnosti. Čo sa týka policie, tak je evidentné, že policia je zásadná v boj proti týmto kriminálnym skupinám, ale taktiež potrebujeme na európskej úrovni zdieľať príslušné informácie. Dám vám príklad trestného stíhania e, zo strany e, regionálnej policie v Holandsku na základe toho, že niektorí e, páschatelia z východnej Európy boli zatknutí po tom, čo sa teda previnili, spáchli trestný čin, tak potom boli venované špecifické policajné zložky, aby prešetrili tieto prípady. Nasadili sme táto teda rôzne dozorné týmy, taktiež sme napichli telefóny. A skúmali sme pracovné metódy tejto skupiny zo svojej krajiny vo východnej Európe, si e, cestovali do Holandska, e, Eurolines autobusom alebo e, i mali svojho vlastného vodiča, prišli do prázdninového parku do Holandska, tam e, sledovali inštrukcie, pokyny ohľadom toho, ako byť nenápadný, ako sa správať potom boli vyzvihnutí miestnou spojkou, boli rozmiestnení do viacerých miest v Holandsku a potom teda e, tam kradli, no a po takom také každodennej ruči, rutine boli zase e, transportovaní naspäť a ďalej tie peniaze boli e, prevedené na účet e, kriminálnej organizácii v e, tej domácej krajine pôvodu a taktiež sa hodnotili tí účastníci a pokiaľ niekto z nich bol zatknutý alebo príliš často bol zatknutý, tak bol nahradený nejakou inou osobou. No a my sme zhodnotili aktivitu tejto skupiny ako e, kriminálnu organizáciu. Až na 6 mesiacov mohli byť tie osoby poslané do väzenia za e, zlodejstvo. Samozrejme, toto nie je žiadna jadrová fyzika, ide o to iba si dať dohromady všetky informácie. No a na základe tohto vyšetrovania si policia rozvinula, vytvorila tzv. model prekážok, ktorý nám ukazuje, ako e, prekažky môžu byť používané, aby sme prekazili činnosť takýchto skupín. A maloobchodníci, polícia a podobní aktéry môžu sami teda toto zavádzať do praxe. Napríklad, e, keď sme bojovali proti pestovaniu, ilegálnemu pestovaniu marihuany, tak sme zistili, že je tam niekto, kto, nejaký elektrikár, to je e, zodpovedný za technickú izoláciu a on vždy, on vždy pracoval chvíľu a potom prišiel niekto ďalší. Ale čo sa týka tých, teda tých elektrikárov, tak tie nemohli byť až tak ľahko nahradení, pretože majú určité zručnosti, ktoré nemá každý. Takže neboli tak ľahko nahradení ako iné zložky. No, čo sa týka Európskeho parlamentu, ako máte úlohu, Vieme, že v Európe je jasné, že treba bojovať proti takýmto organizovaným bandám naprieč Európou, avšak príliš často sa obmedzujeme na tú kriminalitu, ktorá, ktorú spáchali a e, venujeme sa problémom napríklad e, pašovania ľudských bytostí, a predám a Čo sa týka nejakých drobných krádeží, tak tomu často sa nevenuje príliš veľká pozornosť. Avšak e, takáto činnosť taktiež vedie e, k veľkým finančným stratám. Preto politickí lídry by sa nemali poznať tieto skupiny ako na skupiny nejakých malých zlodejčkov v obchodoch, ale ako na skupiny, ktoré skutočne spôsobujú obrovské finančné škody pre európske spoločenstvo. Väčšinou tieto e, kriminálne skupiny sú zamerané aj na iné aktivity, ako napríklad vykradanie domov, e, lúpenie bank a tak ďalej. Takže e, nezameriava sa len na vy E, na, na kradnutie v obchodoch. Chceme, aby potrebujeme politickú podporu, aby sme mohli lepšie bojovať proti týmto mobilným skupinám zlodejom. Pretože skutočne nejde len o nejaké kradnutie v obchodoch, ide tu o organizovaný zločin a potrebujeme tu mať aj príslušné informácie, tie sú zásadné. No a tým, že lepšie upozorníme na škodu, ktorú spôsobujú tieto organizované skupiny, môžeme e, v podstate stimulovať ten príslušný efekt, pretože sa to v podstate deje u nás doma, všade, Takže dúfam, že toto si potom získa aj väčšiu politickú pozornosť. No a na záver by som chcel povedať, že boj proti týmto kriminálnym skupinám ešte nebol prehraný, avšak budeme potrebovať určité konkrétne podmienky. E, zložky presadzovanie práva musia mať možnosť sa deliť o informácie na národnej a medzinárodnej úrovni. Taktiež potrebujeme spoluprácu medzi eh, maloobchodnými eh, medzi maloobchodným sektorom, eh, miestnymi orgánmi, bezpečnostnými agentúrami a tak ďalej. A musíme prioritizovať túto kriminalitu, pretože v opačnom prípade bude mať ešte veľa horší dopad. Ďakujem pán Bart Willemsen za to, že ste nás upozornili na to, že potrebujeme cezhraničnú spoluprácu v Európe, aby sme bojovali proti takémuto zločinu, ktorý má dopad na malobchodníkov a že ste upozorili na to, že to má veľké finančné implikácie. Teraz Guillaume de Cologne, ktorý je výkonným riaditeľom Carrefour v Polsku. Ďakujem, že ste sa za nami prišli. Budete hovoriť o výzvach pre um, ehm, konkurencieschopnosť v obchodnom sektore. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Pokiaľ ide o Carrefour, vieme, že je vo viacerých krajinách, je hlavným distribútorom v Európe. Zamestnáme viac ako 200 tisíc ľudí v európskych krajinách. Máme zhruba 500 e, tisíc obchodov v celej Európe, napríklad v Polsku Máme 85 obchodov, viac ako 50 supermarketov a počet stále rastie. A takisto máme e, tých e, viac ako 50 takých malých obchodov. Vidíme, že situácia sa odlišuje v jednotlivých krajinách, ale chcel by som sa venovať predovšetkým tomu, že aké máme ťažkosti. Máme napríklad, my sme spoločnosťou, ktorá exportuje máme spoločnosť subdodávateľskú, ktorá dodáva potraviny zo Španielska a napríklad jedna paradajka má mieru DPH na úrovni 5%, takže viete si predstaviť, že vlastne koľko to stojí na to, aby takáto jedna paradajka sa dostala vôbec zo Španielska, do Polska. Takisto môžem uviezť ďalší príklad. Napríklad tu v Belgicku máme spoločnosť, ktorá produkuje sladkosti a e, vlastne tieto výrobky sa potom e, exportujú do Francúzska alebo do Polska, to znamená na to, aby sa pripravil jeden koláč, ktorý vychádza, ktorý vlastne je z smotany na to vlastne, aby sa to mohlo exportovať, takže 6% DPH e, na tento koláč v Belgicku, ale až 23% v Polsku. Takže my musíme robiť všetko preto, aby sa tieto produkty dostali spotrebiteľovi v takom stave, ktorý, je, ktorý splňa všetky podmienky, ale musíme si uvedomiť, že tie bariéry, ktoré máme, a ktoré, o ktorých sa to aj hovorilo, sú skutočne veľmi veľké, ale s týmto sa musíme potýkať každý deň pokiaľ ide o obchodovanie medzi jednotlivými krajinami. Ďalšia téma, ktorú by som chcel spomenúť, tak to je ten aspekt multikanálový, ktorý máme. Carrefour vo svojej stratégii e, expanznej funguje tak, že sa sústredíme nielen na expanziu našich obchodov čo do počtu, ale aj na online nový obchod e, na takých krajinách ako napríklad v Polsku musíme jednoducho rešpektovať také opatrenia na to, aby sme mohli financovať náš politický program a, a to si jednoducho vyžaduje aj poplatky, ktoré musia platiť distribútory. To znamená, ide tu o daň, ktorá vlastne bude progresívna a priori. A ktorá vlastne zabezpečí určitú fair play situáciu pre všetkých dodávateľov. Takže dve také úvohy z našej strany. Cítime, že tu je protekcionizmus, hovorili ste o tom viackrát dnes popoludní medzi krajinami, medzi jednotlivými európskymi krajinami, ale vieme si predstaviť aj to, že e, takýto protekcionizmus tu môže byť aj na úrovni uh, napríklad zo strany amerických aktérov, zo strany Spojených štátov amerických, pokiaľ ide o elektronický obchod, kde vlastne predovšetkým v súčasnosti sú eh, tí hlavní hráči práve americké firmy a vieme, že vlastne eh, tu nedochádza potom k plateniu daní v tých krajinách, kde sú aktívni, či už ide o Polsko alebo iné. Vieme, že tie pravidlá sú relatívne moderné a tie distribučné kanály sú takisto oveľa modernejšie ale vidíme, že toto je jednoducho taká veľká výzva. Ale okrem teda tej DPH, ktorú ste tu spomínali, sú tu aj iné ťažkosti, pokiaľ ide o správne zdaňovanie výrobkov podľa toho, odkiaľ tie výrobky pochádzajú, ale to takisto súvisia s tými daňovými pravidlami jednotlivých podnikov. A ešte ďalšia pripomienka, myslím si, že jeden z tých predačníkov to vlastne už povedal, nachádzame sa v takej situácii, E, my, nachádzame, my sme vlastne takou firmou, ktorá je skôr distribučnou firmou a, a chceme byť e, podnikom zátražka, tak potrebujeme e, aj onlineový rozmer a ten fyzický rozmer podnikov už nemôže byť čisto fyzický rozmer. Takže onlineový rozmer to je takisto niečo, čo má svoje hranice, svoje limity. To znamená, ak zajtra chceme zdaňovať viac ten fyzický aspekt obchodovania ako online nový, tak si uvedomíme, že v súčasnosti vlády ešte nie sú celkom v stave e, zosúľadiť tieto e, fiskálne predpisy. A to prinašlo sebou ďalšie otázky. Napríklad v Polsku hovoríme o dani a to sa týka Španielska, aj Francúzska a iných krajín. Vieme, že sú tu teda odlišné, odlišné sazby, pokiaľ ide o daň v jednotlivých krajinách. A potom, je tu eš, potom sú tu ešte dodatočné dane, ktoré napríklad v jednotlivých krajinách neexistujú. A tak si vieme uvedomiť, aké to môže mať so sebou problémy môže to viesť až k takému takej situácii, že jednoducho tu budú rozdiely medzi onlineovým predajom a tým fyzickým predajom v obchodoch. A keď máme daň na úrovni až 3%, pokiaľ ide o niektoré druhy tovarov, tak to vlastne predstavuje jednoducho skutočne veľké číslo, pokiaľ ide o tie marže. Takže toto môže viesť až k zániku niektorých spoločností, My zamestnávame zhruba 200 tisíc ľudí v Európe, ako som už povedal. V Polsku máme 16 tisíc zamestnancov, takže to môže priniesť so sebou veľké rizika, pokiaľ ide o prepušťania. Chcel som to iba spomenúť. A tretí aspekt to je ten aspekt multilokálneho charakteru. Carrefour a ďalšie firmy, takže na to, aby sme mohli dostať tým potrebám našich klientov, aby sme skutočne mohli robiť všetko v ich prospech, tak treba si uvedomiť, že vlastne na celom svete je tendencia sústrediť sa predovšetkým na miestne výrobky. To je na jednej strane veľmi dobré, avšak my sme schopní distribuovať aj medzinárodné, ako aj miestne výrobky, dokonca aj veľmi, veľmi lokálne výrobky. A netreba zabúdať na to, že distribúcia ako taká je vlastne partnerom pre výrobcov. My napríklad môžeme spolupracovať v jednom regióne so 44 výrobcami a, a máme s týmito výrobcami vlastne kontrakty, zabezpečíme ich stabilitu a to má potom toto je vlastne takisto jeden z tých aspektov takýchto spoločností, ako je tá naša, ktorá pomáha pre rozvoj tých lokálnych výrobcov a distribúcii miestnych výrobkov. A takýmto spôsobom vlastne, pokiaľ ide o odvetvie potravinového sektoru, môžeme takýmto spôsobom podporovať šírenie tejto diverzity. Takže podľa toho, v ktorej krajine pracujeme alebo sme aktívni, tu napríklad uvediem príklad, že Poliaci radi objavujú talianské výrobky alebo španielské výrobky, dokonca aj španielské, a také špeciality jednotlivých krajín a my to umožňujeme, e, že sa to vlastne dostane k ním. Takže treba si uvedomiť, že máme úlohu, kľúčovú úlohu a Musíme, sa, musíme si jednoducho lepšie uvedomiť, že vlastne distribúcia pomáha aj k udržaniu sa nad vodom takýchto malých podnikov v porovnaní s veľkými nadnárodnými spoločnosťami, ktoré sú vlastne, ktoré vlastne sú celosvetovo aktívne a takýmto spôsobom vlastne distribúcia umožňuje týmto malým a stredným podnikom ďalšie fungovanie a možno aj rast. Takže to je z mojej strany všetko. Na to, aby som ilustroval tie bariéry, ktoré vlastne tu máme. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som tu privítať pána De Jonga, ktorý zdieľa ten môj záujem práve o túto problematiku a on častokrát sa so mnou stredá, pokiaľ ide o predsedanie Takže teraz dostane tú predsednícku taktovku do rúk on. Ja by som sa chcela poďakovať ešte raz za to, že ste predstavili aj názor distribúcie z potravinového sektora. Ja si uvedomujem, že ste hovorili teda o malých a stredných podnikov, ale takisto sú tu problémy, pokiaľ ide o DPH v jednotlivých krajinách, aké problémy tie prekážky prinášajú, že tu častokrát dochádza k diskriminácii, pokiaľ ide o zdaňovanie kde sa tá situácia častokrát zhoršuje, sťažuje, pokiaľ ide o spoločnosti z iných členských krajín Európskej únie. A ešte raz teda, viacerí tu spomenuli, že offline a online sa vlastne doplňajú. A že častokrát jeden pomáha druhému. A máme tu ešte kolegyňu z komisie, ale chcela by som povedať, že my máme veľmi dobrú spoluprácu s komisiou ja teraz dám slovo môjmu kolegovi, dostane aj kladívko predsedajúceho do ruk, takže uvidíme sa o chvíľu. Ďakujem pekne, Anna Maria. Musím pripomenúť, že Anna Maria bola prvá, ktorá tu v parlamente e, sa venovala e, so svojou správou práve e, tejto téme retailu Ja som sa venoval eh, akčnému eh, plánu eh, komisie pre retailový sektor. Takže toľko na úvod. My obidvaja sa veľmi zasadzujeme za túto tému a ja sa ospravedlňujem za to, že kolegyňa musí odísť skôr a že ja som musel prísť neskôr na tento hearing, ale mali sme naliehavé stretnutie v Holandsku týkajúce sa migračnej krízy. To je momentálne veľmi aktuálna téma. Myslím, ehm, že teraz mi už ostáva iba eh, uviesť vás a eh, spomenúť, eh, že pracujeme obidvaja na rovnakej téme. Ja v Európskom parlamente, vy v Európskej komisii ste pracujete na DG eh, Grow v oblasti business to business eh, services. Eh, takže nech sa páči, pani Rebinder, máte slovo. Ďakujem pekne. Ne, pôsobím tak dlho v tejto oblasti ako Anna Maria v sektore retailu, ale naozaj pracujem. Pracovala som na tejto téme ešte predtým, než som začala pôsobiť v DG Grow Pracovala som aj na skupi- v skupine pre e, vysokú úroveň a teraz som v e, skupine pre stratégiu pre jednotný trh. Dnes sme už počuli, že sa nedá e, rozlišovať medzi digitálnym elektronickým obchodom a kamennými obchodmi, že treba hovoriť o multi kanálovom prístupe, ale v paneloch sa predsa len trošku viacej diskutujem, e, sústredujeme na tie kamenné obchody, ale aj teda na digitálnu, e, e, teda stratégiu digitálneho jednotného trhu, ktorá bude veľmi dôležitá pre odstraňovanie bariér pre elektronický obchod. Ja sa chcem teraz viac sústrediť na stratégiu jednotného trhu kde je jeden špecifický e, krok pre e, obchody, ale týka sa to aj viacerých e, krokov, ktoré určite budú mať veľmi dôležitý vplyv na retailový sektor. A už sa to spomenulo, netýka sa to len obchodovania so službami, ale určite aj s produktami a preto toto je veľmi dôležité pre vzájomné uznávanie aj voľný e, pohyb tovaru v Európskej únii. Takže ja sa budem e, sústraďovať na tento špecifický krok, ktorý sa e, zaoberá retailom z takého pohľadu služieb. Budeme sa zaoberať obmedzeniami, ktoré má národná legislatíva, alebo ktoré vytvára národná legislatíva pre vytváranie eh, obchodov, aj pre ich eh, pôsobenie. Eh, špecifické kroky sa týkajú oboch týchto častí. Nezobereme sa iba bariéram, ktoré sú tu v prípade, v prípade slobody usadenia sa, ale aj tými následnými pre mm, fungovanie obchodov. Z perspektív jednotného trhu tieto um, bariéry sú samozrejme veľmi dôležité, respektíve ich odstránenie e, aj z pohľadu e, hospodárskej súťaže, pretože samozrejme obmedzujú e, súťaž tým, že tu nemôžu vstupovať na trh noví hráči a tým ovplyvňujú súťaž. Ale dôležité sú aj tie bariéry, ktoré môžu viesť k neefektívnosti sektora, k zniženej produktivite, ale aj k e, obmedzovaniu hospodárskej súťaže. E, žiaľ, tiež sú tu ešte nové e, prvky obmedzení, ktoré tiež môžu mať dôležitý vplyv na eh, usadenie sa podnikov. Môžu tam byť určité eh, prvky, ktoré môžu byť väčšou záťažou pre zahraničné firmy. Prečo tu teraz eh, máme všetky tieto obmedzenia v národnej legislatíve? Samozrejme, členské štáty majú určité ciele svojej vernej politiky a v tejto oblasti je e, prirodzené, že e, majú svoje e, ciele plánovania, environmentálne ciele, pre tie operatívne obmedzenia môžu byť dôležití aj spotrebitelia alebo aj zamestnanci. Napríklad pokiaľ ide o pravidla týkajúce sa otváracej doby, Musíme si uvedomiť, že sú tu takéto legitímne eh, ciele verejnej politiky, avšak eh, tieto by vždy mali eh, viesť k právnym úpravám, ktoré sú proporčné a odôvodnené. No a tu väčšinou končí už konsenzus, môžu byť odlišné interpretácie toho, čo je proporčné. Čo je pre nás ale jasné, je, že e, takéto pravidla by nemali blokovať prístup na trhy, nemali by e, e, obmedzovať hospodárskú súťaž alebo príliš obmedzovať aktivity obchodníkov. V stratégii jednotného trhu sme slúbili oznámenie, ktoré by sa venovalo tejto oblasti Sľubili sme oznámenie, ktoré by malo prezentovať najlepšie postupy v oboch týchto oblastiach vytvorení aj, e, pri vytvorení aj e, pri e, fungovaní. Mnohí z vás vedia, že už sme vykonali revíziu, pokiaľ ide o obmedzenia usadenia sa a už sme sa snažili zozbierať príklady správnej praxe. Bolo to veľmi užitočné Vytvorili sme tak e, fórum, na ktorom mohli diskutovať členské štáty a bola to naozaj veľmi konštruktívna diskusia. Takisto sme zainvolovali aj e, zainteresované strany. E, budeme teraz finalizovať túto prácu, ale táto revízia sa nezabrala operačnými obmedzeniami, takže momentálne diskutujeme o tom, aký typ takýchto obmedzení v našej práci pokrieme, aj teda v oznámení a ako budeme e, organizovať zbieranie informácií. A samozrejme vítame e, input zo strany e, zainteresovaných strán. Budeme mať workshop na túto tému v lete. Stúbili sme, že toto oznámenie bude hotové v roku 2017 a to je teda lehota, ktorú chceme dodržať. Cieľom e, týchto e, správnych postupov je e, poskytnúť členským štátom usmernenia pre ich reformu regulačného rámca. Takýmto spôsobom by sme tiež chceli doplniť správy pre jednotlivé krajiny a špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré komisia v rámci európskeho semestra vytvára. Takže tieto budú podporovať aj proces európskeho semestra a e, tiež e, budú e, mať vplyv na priority, ktoré si stanoví Európska komisia. To je veľmi dôležité, pretože našim cieľom je efektívnejšie vymáhanie zákonov, efektívnejšie uplatň, zabezpečovanie uplatňovania právnych úprav. Niektorí vyjadrili určité pochybnosti, pokiaľ ide o efektivitu v tejto oblasti a chcú, aby komisia e, e, začala viac uplatňovať e, postup pri porušení voči jednotlivým členským štátom. Nie je to len otázkou buď alebo. Nemali by sme to takto vnímať. Odporúčania Eh, by nemali vyzerať takto, pretože napokon eh, postupy eh, pre porušenie ich zámerom je, aby členské štáty dobrovoľne uplatňovali to, čo sa teda od nich očakáva. A my chceme, potrebujeme tu mať takéto partnerstvo s členskými štátmi. Budú tu situácie, kedy budú potrebné takéto konania pre porušenie, len aby som uvedla pár príkladov. A potom eh, budeme mať prípady, kedy niektoré členské štáty jednoducho nie sú presvedčené našimi argumentami a budeme musieť ísť na súd. Ale to by sme nemali vidieť ako pravidlo, ale ako výnimku. A na záver je veľmi dôležité uvedomiť si, že členské eh, štáty sú eh, vodičmi mm, celého tohto vozidla Napokon potrebujeme eh, presvedčiť členské štáty, že oni potrebujú robiť tieto reformy, že sú dobré pre ich sektor, že to zvyšuje eh, hospodárskú súťaž, efektivitu, produktivitu. A naozaj potrebujeme investovať do eh, vysvetlenia tejto dôležitosti aj na národnej úrovni. To je prvý bod. No a Druhým bodom je, aby som sa vrátila k tomu, čo som už povedala, sme veľmi spokojní, že tu máme mm, širšiu agendu, e, pokiaľ ide o kroky na zlepšovanie e, rámcových podmienok e, pre retailový sektor a ak stratégia digitálneho trhu a stratégia jednotného trhu budú implementované tak, ako si to určite želá Junckerová komisia, tak urobíme naozaj niečo pozitívne pre tieto rámcové podmienky pre retailový sektor. Potrebujeme tú vašu pomoc, pomoc každého pri vysvetľovaní členským štátom, e, ako sa veci majú, ako, ako je e, dôležitý napríklad aj e, sektor obchodu, pretože si nie som istá, ako často sa to spomína v národných parlamentoch. Takže musíme tieto stratégie spoločne uplatňovať a nevnímať e, túto otázku tak oddelenie. Treba využiť naozaj všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii. Ak niekto má e, v rukách nejaký inovatívny e, nástroj, na ktorý sme ešte neprišli, samozrejme by nás veľmi zaujímal. Ďakujem pekne. Ďakujem, Maria. Máme teraz eh, dosť eh, času pre príspevky z, eh, zo sály. Potom sa trošku do poznámok Barta Willemsena. Je to veľmi dôležitý, dôležitá téma. Dôležitá je aj e, uvedomenosť z teda politického pohľadu, e, uvedomenosť si toho, akým ťažkosťam čelia e, obchody, obchodníci, krádeže v obchodoch a podobne. Vypočuli sme si určité boli zo strany Carrefouru, napríklad k zdaňovaniu a k otázke zastúpenia e, miestných e, výrobcov. To je takmer príklad e, správnej praxe. To, ako sa k ním staviate, aby mali priestor, svoj priestor v obchode, aby mohli tam vystavovať svoje produkty. A potom napokon, Maria, politicky je to určite citlivá otázka slobody usadenia sa, politiky týkajúce sa národných vlád a miestnych orgánov. Takže je tu veľa tém, ku ktorým je možné sa vyjadriť. Vidím, že pani eh, Grapini, moja kolegyňa, sa hlási o slovo. Ďakujem pekne. Aj tá, toto druhé kolo uh, diskusie je veľmi dôležité. Ďakujem uh, všetkým panelistom. A ja mám pre každého z nich otázku. Zo strany policie ste povedali, že je dôležité, aby politici uh, sa e, trošku e, viac angažovali, keď ide o e, boj proti organizovaným sieťam zločinu. Čo môžeme urobiť konkrétne tu my v Európskom parlamente pre tento cieľ? Čo môžeme urobiť, aby sme vám boli nápomocní? v tejto oblasti, pretože tu naozaj dochádza k veľkým e, škodám, jedno či pre malé obchodíky alebo e, veľké siete. Carrefour, e, mi sa mi páči, že ste povedali, veľa dobrých vecí ste povedali, hovorili ste o personále, o tom, že fungujete vo východnej Európe. Ja som bola predsedničkou Združenia zamestnávateľov v mojej krajine a som rada, že Carrefour hovorí, že je dôležité podporovať malé a stredné podniky na lokálnej úrovni. My sme sa snažili o vytvorenie etického e, kódexu v našom národnom parlamente v tejto súvislosti. Tu je veľmi dôležité, aby e, sa teda e, chránili záujmy malých a stredných podnikov. Mu sa mi páčilo, čo ste povedali v tejto súvislosti. Povedali ste, že by bolo dobré, keby sa zjednotila DPH v Európe. ale aj e, e, spôsoby platby, e, dodania, dodávania tovaru by mali byť rovnaké. Sú štúdie napríklad o lehotách, do ktorých majú prebehnúť platby, pohybujú sa od 0 po 90 dní, to tiež vedie k skresleniu na vnútornom trhu a nepomáha to malým a stredným podnikom. No a ďalšia otázka pre Carrefour a možno aj zastupkyne Európskej komisie k perspektívam. Aký je váš názor? Povedali ste, že podmienky v USA sú jednoduchšie. To zaznelo aj e, počas predchádzajúcej diskusie. Ako môžeme prispieť k tomu, že e, v oblasti obchodu sa niečo udeje aj v súvislosti s E, e, transatlantickou e, dohodou z USA. Máte nejaké nápady v tejto súvislosti? Ako si myslíte, aký vplyv tu bude? Pretože jedna vec je jasná, naše východiska sú odlišné. Ďakujem pekne. Myslím, že je veľa otázok Takže mohli by sme možno e, začať na ne odpovedať a zač- začali by sme s zločinom a teda pánom Willemsonom. Takže ako môžu tvorcovia e, politík, Európsky parlament ovplyvniť e, túto oblasť. Už nikto nemá jasnú predstavu, aký, aká je tá e, konečná e, e, škoda pre obchody v dôsledku teda krádeže. Nepoznám takúto štúdiu, ktorá by na európskej úrovni mapovala tento problém a bolo by dobré investovať do toho, ale nie je to otázkou pre políciu, ale možno pre jednotlivých retailerov v členských štátoch, aby tento problém sa stal trošku väčšou prioritou pre nich a aby sa mu venovali. Neviem, koľko e, obchodných organizácií e, ako to vyzerá v jednotlivých e, krajinách. Ja poznám situáciu v Holandsku. Myslím, že by bolo dobré zaoberať sa tým, do akej miery krádeže v obchodoch môžu mať vplyv napríklad na bankroty a podobne. Pour, pour le premier point. Ďakujem pekne. Myslím si, že máme teda tú úlohu pred sebou, aby sme jednoducho umožnili každej krajine rozvoj tých malých a stredných firiem. Treba zabezpečiť eh, maximálnu mieru transparencie, treba zabezpečiť obchodné podmienky, ktoré budú v plnej miere akceptovateľné. Treba si však uvedomiť, že častokrát miešame jablka s hruškami, ak to tak môžem povedať. Keď máme veľký e, nadnárodný obchod, ktorý potrebuje napríklad distribuovať svoju vlastnú značku, tak je úplne normálne, že, že sa takýmto spôsobom financuje reklama, reklama v televízii a že jednoducho sa platí za reklamu. To je úplne normálne. Z druhej strany však privilegujeme ten obchodný vzťah a prispôsobujeme ho na toho miestneho výrobcu, ktorý nemá možnosť financovať takúto reklamu viacerých dôvodov a pre nás je dôležité, aby sme hovorili viac o tej udržateľnom alebo trvalom vzťahu, pokiaľ ide o výrobky regionálne, ktoré sa distribujú v obchodoch. My som išiel do Carrefouru, ktorý je blízko pri Monse, kde je viac ako 300 druhov pív, ktoré sa tam predávajú a niektoré z nich sú aj miestne. Takže vidíme, že jednoducho aj veľké obchody sa adaptujú na tieto podmienky. Takže to, čo hovoríte, máte pravdu. Pochopili sme, že naši nakupujúci, naši klienti si to vyžadujú a ide nám tu predovšetkým taký udržateľný rozvoj, pokiaľ ide vzťahy s výrobcami a miestnymi výrobcami. A druhá odpoveď na vaše otázky. Obchod elektronický a fyzický kamenné obchody, to si jednoducho neprotirečí. Tá distribúcia tradičného charakteru, či už malá, stredná, veľká, pre malé, stredné, veľké obchody, musí byť schopná distribuovať aj také výrobky, ktoré prichádzajú z elektronického obchodu, veď predsa ten spotrebiteľ je ten istý a tento musí mať slobodu, pokiaľ ide o voľbu. Čo však chcem povedať, že sú tu niektoré krajiny, ktoré sa chránia na daňovej úrovni voči zahraničiu, ale keď už sme v Európe, tak už nie sme medzi zahraničnými konkurentami, veď predsa sme na úrovni jednotného vnútorného trhu a takto vlastne sa napríklad Polia chráni pred Francúzom alebo Francúz pred inými a na druhej strane sa nechránim, aspoň nemám taký pocit, či by sme sa chránili e, pred Američanmi alebo pred Ázi- Áziou, ktoré nemajú problém dostať sa na náš trh. A nehovorím, že teda toto treba robiť. Máme dva dôvody. Ak je tu hospodársky rast, ktorý rastie práve v oblasti elektronického obchodu, tak vidíme, že ten elektronický obchod začína viac prekvítať ako tie kamenné obchody. Takže to je jeden z hlavných problémov. A potom ešte pokiaľ ide o tie kamenné obchody alebo bez kamenných obchodov, obchod ako taký by mal veľké problémy. Takže treba aj z daňového hľadiska pristupovať férovo k tejto problematike. To znamená, treba pristupovať k tým kamenným obchodom rovnako ako k elektronickému obchodu a chrániť náš trh, európsky trh, voči iným trhom, iným veľkým aktérom v oblasti obchodu. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem. Komisia. Áno, myslím si, že malobchodníci najlepšie vidia, aké sú perspektívy v tomto sektore a preto, pretože elektronický obchod, kde to najrychlejšie rastie. A ja si myslím, že perspektíva európskeho malého obchodu bude závisieť od inovácií, ako už bolo povedané, a od toho, ako sa prispôsobíme tejto multikanálovej práci. Ale čo môže parlament, aj členské štáty, čo môžu ovplyvniť? Ja by som chcela byť optimistická, Myslím si, že sme tu boli svetkami skutočne politického záväzku voči strategii digitálneho jednotného trhu, jednotného trhu a taktiež si myslím, že sa to pretaví v tie komplikované rozhodnutia, ktoré musia padnúť, až budeme hovoriť napríklad o digitálnom zmluvnom práve, Takže čo týka rámcových podmienok, tu som, tu by som chcela byť optimistická. Myslím si, že tu máme oveľa obšírnejší program v tomto oblasti, než sme mali kedykoľvek predtým. Sú tu určité problémy, určité rušivé prvky, napríklad protekcionizmus, keď trochu prihorieva, to je normálne, a taktiež vidíme, že dochádza k určitému rozdrobeniu v sektore legislatívy v súvislosti s elektronickým obchodom. že proti tomu treba bojovať, ale ináč som optimistická, myslím si, že dostaneme určite lepšie rámcové podmienky, aspoň čo ja som zažila, tak je to lepšie, než bolo v minulosti. Ďakujem. Myslím si, že môžeme brať otázky aj od e, obecenstva Christian Verscheuren z e, Eurocommerce. Sa chcem niečo pýtať. Ďakujem. Ako už som povedala ne Márii, chcem ešte raz poďakovať za to, že ste zorganizovali toto vypočutie, aby sme osvetlili niektoré aspekty, dôležité aspekty tohto sektoru No, vie, mám otázku pre Barta Willemsena a taktiež dva body k eh, prezentácii Guillaume de Collonge. Bart, vieme, že v Holandsku naša asociácia veľmi aktívne spolupracuje s vami v tejto oblasti. Čo by sme mohli robiť v európskom kontexte? Mali by ste spolupracovať s Europolom, s Interpolom, alebo to viem, od polície, ale sústredujete sa vy na, túto organiz- na tento organizovaný zločin aj v medzinárodnom kontexte. Máte nejaké konkrétne návrhy? Ďalej k, tomu, k tej prezentácii Guillaume de Collonge. Takže gratulujem k tomu, ako ste nám povedali o tom, že predovšetkým e, veľkí maloobchodníci sú v podstate motorom vnútorného trhu a rastu, pretože vy ste taktiež na miestnom meradle pomohli rôznym malým a stredným podnikom, ktorým ste pomohli sa rozvinúť. A máte tu aj rôzne príklady. Napríklad máte talianské cestoviny alebo francúzsky sír a vy cezhranične v podstate dovážate tieto potraviny, ktoré by ináč sa tým ľuďom v inej krajine nedostali. Takže si myslí sa zabúda na to, ako veľkí maloobchodníci e, sú v podstate veľmi dôležití, že pomáhajú aj miestnym podnikom. Po druhé, vzhľadom na to, čo mu čelíte v Polsku, čo sa týka zdaňovania a diskriminácie. Vy ste gentleman, vy ste to podali veľmi diplomaticky, ale myslím si, že vy a ďalší čelíte v Polsku také situácie, ako sme už videli v Maďarsku a v ďalších krajinách, na Slovensku, v Českej republike, kde jasne je vidieť tá situácia. Prišli tam západní malobchodníci pred desiatimi rokmi, napríklad v Maďarsku to bolo jasné. Tam by sme sa z tej situácie mali poučiť, aby sa to neopakovalo v iných krajinách, ako napríklad aj v Polsku. Myslím si, že politici sú si vedomi tejto situácie. Netýka sa to len malého obchodu, ale my sme sústredovali na tento aspekt. No a bojovali ste tam s tým systémom zdaňovania. Viete, že malý obchod podstate pracuje s veľmi malými maržami, takže tam to môže, tam môže byť tenká hranica medzi ziskom a stratou a o tom, že vlastne vašej e, základnej spoločnosti nevysvetlíte opodstatnenosť fungovania na tom konkrétnom trhu. Takže myslím si, že tieto aspekty musia byť predstavené, vysvetlené politikom a ktorí zase to môžu vysvetliť ďalej voličom. Ďakujem, pán Willemsen. Pokiaľ chápem správne vašu otázku. Čo sa týka Europolu, áno, spolupracujeme s Europolom veľmi veľa. A keďže Europol sídli v Holandsku, tak je to pre nás jednoduchšie ako pre iné krajiny, ale Europol v podstate len zbiera údaje a analýzuje ich. Oni nie sú agentúrou presadzujúcou právou, a oni sú závislí od informácií, ktoré im dodajú európske krajiny. A vo všetkých krajinách momentálne politici sa venujú kybernetickej kriminalite, eh, utečencov a tak ďalej. No a je logické, že toto sú tie hlavné témy potom aj na programe Europolu. Europol si stanovuje hlavné priority a samozrejme je tam aj otázka týchto kriminálnych skupín, ktoré sa venujú zločinom v obchodoch, ale keďže nemáme dostatok policajných zdrojov. Tak. Vlády, národné vlády, tam je veľmi ťažké presadiť, aby prioritizovali túto problematiku. Aj v Holandsku je to pre nás veľmi ťažké presvedčiť o tom vládu, pretože máme iné veľmi dôležité témy, a nevenuje sa taká pozornosť krádežiam v obchodoch a organizovaným bandám v tejto oblasti. Takže je treba šíriť informácie ohľadom toho, aký skutočný dopad má tá, majú tieto aktivity, akú škodu tu spôsobujú. A oni si takto v podstate zarábajú a potom tie peniaze, ktoré si nakradli, investujú zase do iných obchodov, ktoré poškodzujú spoločnosť zase iným spôsobom. Ďakujem teraz pán de Colón. <laughs> Súhlasím s predrečníkom. Uh, Chcete sa vyjadriť? No už ani nie. Chcem len zopakovať, že boli zaznamenané určité tendencie v súvislosti s protekcionizmom a Európska komisia zblízka skúma to, čo sa deje v podstate všade v Európe a komisia zasiahla v Maďarsku. No a ešte, čo týka Polska, tak tam nemáme konkrétny návrh. Nevieme, ako to vyzerá v oblasti zdaňovania, takže je príliš ešte skoro na to, aby sme to nejak hodnotili a komentovali. Ale určite to zblízka sledujeme. Ešte má niekto z divákov otázku? Prosím. Ďakujem. všeobecnú otázku. Hovorili sme o fragmentácii, hovorili ste o protekcionizme do určité miery. Chcem sa opýtať, máme európsku reguláciu, ale niektoré tie e, ustanovenia sa e, vykladajú v rôznych členských štátoch odlišne. Ja som bola rečnička v prvom paneli. Ako, a chcem sa teraz opýtať, ako podnik, ako to chcete riešiť? Dokonca nielen v prípade smerníc, ale aj nariadení sú tam určité ustanovenia, ktoré sa môžu vykladať v rôznych členských štátoch rôzne. Takže ako sa postavíme k tomuto? Ďakujem. Prepašte, Žanín. Ja som tu nebol na ten prvý panel, keďže sme mali schôdzu na tému utečenci, ale myslím si, toto je otázka pre Máriu, pretože toto je denná dilema pre komisiu. No, myslím si, že skôr my sa, našou dennou dilemou je gold plating, takéto e, pridávanie si vlastných pravidel na vnútroštátnej úrovni. Pokiaľ som správne pochopila vašu otázku, tak pokiaľ máme už európsku legislatívu, ktorá sa rôznym spôsobom vykladá, tak vy sa pýtate na problémy s týmto súvisiace. Komisia sa snaží zaručiť, aby ustanovenia sa vykladali vždy rovnako, môžeme poskytnúť a možno nejaké usmernenia v tejto súvislosti. Myslím si, že to je, to je to nie je taký problém. S čím bojujeme viac, je to, o čom sa tu hovorilo, že má, máte nejakú európsku legislatívu, ale tá neprestavuje plnú harmonizáciu. a potom si k tomu členské šaty pridávajú svoje vlastné ustanovenia. To je horšie. Takže pokiaľ je tu teda nariadenie alebo smernica, možno vidíte, e, že sa niektoré ustanovenia vykladajú rôznym spôsobom, takže k tomu vydáte nejaké usmrnenia, vysvetlenia. Tak to teda prebieha. Je toto účinný nástroj? Asi som to nepovedal dostatočne jasne, to som chcela povedať. Môžeme vydať nejaké usmernenia, pokyny. No a dúfame, že sa tým členské štáty potom aj riadia súčasťou programu pre lepšiu reguláciu je taktiež predvídať takéto problémy a zaručiť lepšiu implementáciu. Takže si myslím, že už Takto postupujeme na komisii. Nechcem minimalizovať tento problém, o ktorom hovoríte. Určite je dôležité vydávať pokyny, usmernenia. My už ich aj vydávame v rôznych oblastiach. Ale pre komisiu toto sa mi nezdá až taký veľký problém, ako je gold plating. Môžem sa vás opýtať, Žanín, ako sa k tomu staviate vy? keď ste zistili, že v rôznych členských štátoch sa rôzne stanovenia vysvetľujú odlišným spôsobom. Nuž, my sa snažíme nájsť nejakého spoločného menovateľa, niekedy ho nenachádzame. Potom hovoríme predovšetkým s národným eh, dohľadom, aby sme videli, ako si to vykladá. My, sme, my sídlime v Holandsku, takže väčšinou sme v kontakte s, toho, s tým úradom v Holandsku. Ale pokiaľ podnikáme cezhraničným spôsobom, tak e, tam môžu byť na to odlišné názory. A ja som napríklad dnes hovorila o tom jednoduchom prípade, adresa. Napríklad, čo je to adresa? A na to naprieč Európskou úniou sú rôzne názory a to je, potom to všetko komplikuje, pretože nemôžete každému vyhovieť. My sa snažíme pochopiť, na čo takéto ustanovenie je v nariadení, za akým účelom a potom postupovať príslušným spôsobom. Áno, ja si myslím, že je to takto aj v prípade, v prípade etikiet. Na etiketách musia byť všetky detaily Toto sú záležitosti, na ktorých pracujeme. Ide tu skôr tie príklady, ktoré odzneli zo sféry kozmetického priemyslu, ale istotne pracujeme aj na týchto záležitostiach a snažíme sa prejsť cez všetky tieto výrobky. A je tu istotne priestor na to, aby sme postupovali konzistentnejšie. Hlasíte sa, alebo sa nehlásite? Nech sa páči. Ďakujem pekne kde by som sa chcela vrátiť k trom veciam. všetkým, pokiaľ ide o tú adresu, to bolo práve spomenuté. Takisto otázka adresy, pokiaľ ide o balíček, balíky, ktoré sa podávajú, ktoré sa posielajú doporučenie, kde vlastne meno, adresa a musíme v rámci tejto oblasti objasniť patričnú legislatívu, aby sa tá situácia vyjasnila. Ešte ďalšie dve veci. Práve ste sa poďakovali komisii za to, čo sa robí v oblasti kartografie, obmedzení operačných. Mám tu dve otázky. Bude tu ďalší spôsob, ako sa dá vyriešiť otázka tých reštrikcií, ktoré ste identifikovali iným spôsobom ako výmena overených postupov medzi členskými štátmi. To znamená, máme tu aj iné riešenia, konkrétne riešenia. A ďalšia vec, tie usmernenia. Usmernenia sú kľúčové a dovolila by som si zdôrazniť ten projekt smer usmernení na základe princípu proporcionality. To takisto veľmi potrebujeme. Je to kľúčové, pretože členské štáty majú odlišnú interpretáciu, ako je tento princíp samotný a potom sú tu ďalšie obmedzenia a nové zákony. Takže to sú dve body. Kartografia, prekážky, aké riešenia okrem tých overených postupov a ešte otázka proporcionality, kde sa nachádzame a či sa tam dá niečo urobiť ešte viac. Ďakujem za tieto výzvy. Pokiaľ ide o tieto Takže pokiaľ ide tento balíček bezpečnostný a pokiaľ ide o tie riešenia možno iné ako tie výmeny overených postupov, overené postupy nie sú samoučené, budeme samozrejme monitorovať tie odporúčania, ktoré robíme, takže myslím, že v tejto fáze tu bude takisto aj diskusia o tom, či tie odporúčania boli správnym spôsobom implementované, ale v tejto fáze neviem si predstaviť nejaké iné riešenie, ak by sme neboli teda v takom prípade, kde by dochádzalo k porušeniu komunitárneho práva, takže v týchto obmedzeniach to jednoducho nebude taká situácia, že by došlo k porušeniu. Takže uvidíme, ako bude vyzerať to monitorovanie overených postupov, aké nástroje to prinesie a možno v nejakom neskôršom štádiu sa dozvieme viac momentálne, sa o iných nástrojoch nehovorí. A pokiaľ ide o proporcionalitu, myslím, že táto otázka tu bola už viackrát, ako interpretovať princíp proporcionality. Problém je, že je veľmi ťažké dať horizontálne usmerenie ohľadne toho, čo je proporcionálne je niečo úplne odlišné hovoriť o proporcionálnom. Vtedy, keď sa hovorí o profesionálnych kvalifikáciách alebo o vytváraní maloobchodných stredisk alebo iných prípadov, je dosť ťažké dať také všeobecné usmernenia. Ako viete, to teda predvychádzam z toho, že viete, sme súčasťou tej stratégie o jednom vnútornom trhu a sú tu takisto otázky ako usmernenie ohľadne princípu proporcionality. Ja tieto overené postupy vnímam ako niečo, čo je takisto súčasťou princípu proporcionality pre tie obmedzenia, o ktorých tu hovoríme. A prepáčte, tie usmernenia pokiaľ ide proporcionalitu. A istotne sú tu aj ďalšie oblasti, kde môžeme uh, urobiť ešte viac, ale je veľmi ťažké urobiť taký abstrakt toho, ako by tá proporcionalita mala byť správna bez toho, že by sa zobrali do úvahy otázky, o ktorých chceme konkrétne hovoriť. Preto sme neodporúčili takúto, takéto odporúčanie horizontálneho charakteru, ale skôr, skôr sa teda venujeme tejto otázke v iných témach. A práve si uvedomujem, že pokiaľ ide o tie riešenia, možno tá odpoveď nie je veľmi uspokojivá, ale momentálne môžem poskytnúť iba takúto reakciu, to znamená overené postupy, bude tu samozrejme uplatňovanie týchto overených postupov a takisto pokiaľ ide o monitoring, neviem, či ste vy možno mysleli na nejaké iné riešenia, možno by to bolo pre nás zaujímavé. Áno, Kristian. Má ďalšiu otázku, ak je posledný, tak je posledným, ktorý sa chce spýtať v tomto kole, takže nech sa páči. Ďakujem pekne. Vrátim sa teda dvom bodom, pretože komisia vlastne ako súčasť tejto stratégie sa snaží využiť poznatky aj z minulosti. Napríklad Maria Uviedli ste, že sa nedá nič urobiť v oblasti Polska, pretože legislatíva tam ešte nebola implementovaná. A tu je teda veľmi dôležitá vec, že ste tu ešte nie je ten notifikačný proces rovnaký, ako vlastne existuje v rámci systému TRIS pre tovar, kde členské štáty musia notifikovať opatrenia predtým, ešte takéto opatrenia implementujú. Takže toto je krok, ktorý plánuje urobiť komisia a bude to taký proces ex ante, k tomu ex post systému, kde vlastne sa vychádza z toho, keď už sa tie postupy uplatnili. A počuli ste aj o tých hrozbách, ktoré prichádzajú, takže to je niečo, čo my podporujeme. Hovorili sme tu o otázkach takých malých záležitostí, ako napríklad adresy a tak ďalej, ale ľudia na, sa pýtajú najčastejšie, aký je ten finančný dopad a keď aj tento bude veľmi malý, ak je tu napríklad hypermarket a vlastne tie malé náklady na tovar sa vynásobí, tak čo vlastne robia malé obchody? Väčšinou sa nerieši táto otázka. Takže ja si myslím, že čo vlastne komisia môže urobiť v tejto oblasti, je, že sa bude venovať otázke informácií. Keď nás keď tu máme také problémy, ktoré tu boli spomenuté a rieši sa to na úrovni jednotlivých členských štátov, ale každý štát vám povie, že čo potrebuje, takže komisia musí byť takým arbitrom toho, čo je možné a čo nie je možné. Možno by to malo fungovať oveľa lepšie, keď operátori majú určité problémy. A ešte na záver, pretože častokrát vlastne tu poukazujeme na komisiu, ktorá by mala riešiť tieto, situ- tieto problémy, ale ten signál vlastne je tu pre členské štáty. Potrebujeme a preto vlastne v tom našom vyjadrení sa to aj povedalo, potrebujeme novú dohodu a jedna z odpovedností členských štátov, aby urobili to, že budú vzájomne uznávať. Benelux napríklad, pokiaľ ide o kvalifikácie, už nepotrebujete, nepotrebujete ísť na radnicu, aby ste si uznali diplom. Už sa to robí na úrovni vzájomnej v Beneluxe a členské štáty vlastne takýmto spôsobom žiadajú zmenu od iných členských štátov samotné. Nepotrebujem, aby to robila komisia. My chceme, aby jednoducho členské štáty a žiadali to, aby sa držiavali princípy. Maria, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne pretože tieto otázky mi veľmi pomohli na to, aby som objasnila niektoré záležitosti, aby som sa aj vyjadrila k tomu notifikačnému systému, ktorý som nespomenula. Takže nepovedala som, že nerobíme nič preto, pretože by sa zákony neboli prijali. Snažím sa povedať, aby sme vyčkali, pretože v tejto fáze ešte nevieme, ako to bude vyzerať. Máme určité skúsenosti, máme niektoré plány, ktoré neboli implementované, pretože možno na národnej úrovni boli určité obavy. Hovorili ste o tých plánoch, o tých notifikačných systémoch, ktorý by fungoval ktorý vlastne fungu, by fungoval tak, ako funguje ten systém, ktorý máme na úrovni tovarov. Je to tá stratégia jednotného trhu a Pracujeme na tom, aby sme teda predložili legislatívny návrh na to, aby sme zlepšili notifikačný systém takej podobe, aby to pomohlo aj v rámci tejto práce v budúcnosti na to, aby sme nemali toľko obmedzení na národnej úrovni. A pokiaľ ide o druhú vec, súhlasím Potrebujeme najprv informácie a pokiaľ ide o otázku finančného dopadu, ten problém je nasledovný. Je to jedna z veľkých dilem týchto obmedzení. Väčšina z nich môže byť malá a je veľmi ťažké upriamiť politickú pozornosť na záležitosti, ktoré sa zdajú byť iba detailnými. A to je skutočne veľká dilema, pretože vlastne nakoniec sa to nakopí a už to nie sú detaily. A tento problém treba riadne vysvetliť. Myslím, že sa to dá vysvetliť aj cez finančné otázky. Dá sa to vysvetliť, ako to celé sa vyvíja, hoci eh, si uvedomím, že malý malý obchodník nemá čas ani prostredky na to, aby to začal študovať, ale Pokiaľ ide o tých, ktorých zaujíma budúcnosť malého obchodu, je to veľmi dôležité. Pretože tie malé záležitosti sa nakopia, potom ich je veľa a ako keby politický záujem na to riešenie potom musí byť ešte dovysvetlený. Ďakujem veľmi pekne, Mária. V rámci prvej polovici sa nám podarilo zvládnuť ten časový harmonogram, takže ešte mám pár minút na záver, na sumarizáciu, je veľmi dôležité povedať pre všetkých, ktorí prišli a pre tých kolegov, ktorí dnes medzi nami nemohli byť, že všetky tie dokumenty, ktoré tu boli, tie príhovory, budú aj na webovej stránke výboru IMCO. A tam nájdete všetky tieto príspevky, takže je dobre sa na to pozrieť, Takže vo všeobecnosti je dobré uvedomiť si, že malé obchod je veľmi dôležitým sektorom a nerobíme všetko preto, aby sme k tomu prispeli. Ešte pár pripomienok. Ja som bol vždy fascinovaný, tak ako Anna Mária, obchod, malou obchodom, pretože to je najbližšie k spotrebiteľom, je to dynamický sektor, je to veľmi dôležitý sektor, pokiaľ ide o zamestnanosť a rast. A myslím si, že v našom výbore vždy bude mať malý obchod svojich zástancov a zároveň, čo vlastne tu vidíme, je aj to, že tento problém je momentálne veľmi dynamický, mení sa celá situácia. Napríklad u nás v Holandsku vidíme, že veľký obchod, konkrétna značka, ktorú rečník uviedol, ide skrachovať, je vlastne tisíce ľudí prídu o prácu, bude to veľký šok, bude to však aj šok pre ľudí, ktorí tam zvykli nakupovať, pretože celé 10 ročia táto reťaz, tento reťazec fungoval. Ale zároveň sú tu aj určité svetielka nádeje, napríklad Neckermann, alebo Brick and Water Shop. To je takisto niečo, čo momentálne sa rozbieha. Vidíme, že tá situácia vyvíja, ale vidíme, že to je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že elektronický obchod je dôležitý. Ale takisto sú tu aj tie kamenné obchody, ktoré zostanú naďalej veľmi dôležité. Potom tu máme ešte tú sociálnu hodnotu obchodov v mestách, ktoré môžu revitalizovať mesta, vniesť určitú dynamiku a ľudia vlastne sa takýmto spôsobom stretávajú cez malý obchodný sektor. Takže myslím si, že tá úloha komisie je byť takým dobrým sprostredkovateľom, pokiaľ ide o riešenie týchto problémov. Bude to však ťažšie ako kedykoľvek predtým, pretože ak sa zamyslíme nad nákupnými ulicami, ako napríklad High Street, kde už nie je toľko tých obchodov ako bola kedy, pretože sú v nákupných centrách veľkých, tak to si vyžaduje určitý citlivý prístup z našej strany. A ako to povedala Ann Maria, tieto malé obchody sú práve tou dynamikou a treba k tomu pristupovať aj v takomto duchu, ale bude to dosť ťažké e, z Bruselu to nejako odsledovať. Uvidíme, ako to skončí. Istotne, aspoň z vlastnej skúsenosti z mojej krajiny, vidíme, že je tu veľký priestor pre malý obchod, množstvo ulic, ktoré sú vlastne k dispozícii, tak je to jednoducho príliš veľký potenciál na to, aby sa to dalo vyplniť obchodmi. A tomu musia zase sa postaviť miestne orgány. Pani Grapini hovorila o otázke neskorých platieb. Áno, hovoríme momentálne o správe o neférových postupoch, pokiaľ ide o potravinový dodavateľský reťazec. Budeme sa musieť venovať aj otázke neskorých platieb. Niekedy vlády nerobia svoje povinnosti, pokiaľ ide implementáciu týchto smerníc a to bude kľúčové pre náš výbor, pretože je kľúčové pre malo obchod, pre všetkým pre tých malých obchodníkov, aby prežili, ak jednoducho ich zabíjajú neskoré platby. Keď hovoríme o tých 30, 60 dňoch a 60 dní by mala byť maximálna možná lehota. Takisto ma veľmi zaujíma dosledovanie vstupu pán Filemsa. Musíme zvyšovať eh, politické povedomie. Táto téma sa musí stať dôležitejšou. Dôležitá je oblasť eh, vnútra. Dôležité je venovať sa aj ďalej týmto témam aj v Holandsku s ďalšími eh, stretnutiami na túto tému dá sa povedať, že je, toto sú len krádeže v obchodoch, ale môže to pre nejaký obchod znamenať otázku jeho fyzického prežitia. Takže musíme sa tým naozaj zaoberať eh, viac aj za perspektívy vnútorného trhu. Aj eh, naši kolegovia eh, z oblasti vnútra spravodlivosti by sa tým mali zaoberať. Teraz sme hovorili o digitálnom vnútornom trhu, lebo to je téma, na ktorej teraz ťažko pracujeme. Ak je tu možný nejaký záver z mojej strany aj zo strany Anny Márie, je, nezabudneme e, na toto, e, ste v našom programe, pracujeme na tom a prosím, pripomínajte nám e, ďalej určité body, ktoré teda, ktorým by sa mala politika zaoberať a mala by ich riešiť. Ďakujem za vašu účasť.